základných aspektov pri princípov, ktoré zverejnila komisia od 20, 28. novembra. Komisia už mala príležitosť hovoriť o tejto téme s výborom EKON 2. decembra. Teším sa na ďalšiu diskusiu o tejto dôležitej téme dnes s vami, ako i v, na budúcich skôdzach. Chcem uvieť, že hospodárska a finančná kríza odhalila nedostatky v štruktúre ekonomickej únie. Európska komisia prijala viaceré kroky a mnohé opatrenia dosiahli veľmi úspešné výsledky v porovnaní s tým, čo sa zdalo, že sa dá dosiahnuť. Eurozóna bola posilnená e, formou Európskeho stabilizačného mechanizmu, ktorý zabezpečil väčšiu stabilitu Snažili sme sa riešiť fragmentáciu finančného sektora a uľahčiť prístup k financovaniu. No a napokon sme posilnili správu hospodárskych záležitostí a posilnili rozpočtovú a koordináciu. Tieto dva balíky šiestich a dvoch legislatívnych aktov posilňujú správu hospodárskych záležitostí ako i dohľad nad rozpočtom čo zahrňa otázku makroekonomických nerovnovách, ako i pomoc krajinám, ktoré zažívajú ťažkú ekonomickú situáciu a ďalšiu legislatívu v oblasti dohľadu vo forme európskeho semestra. V súlade s právnymi požiadavkami v rôznej legislatíve komisia ukončila hodnotenie týchto nových nástrojov. Zhodnotili sme také tri základné elementy tohto šesť balíčka. V prvom rade je to zhodnotenie efektívnosti regulácie, to znamená, do akej miery nové pravidla boli účinné pri dosahovaní cieľov. Po druhé, venujeme sa pravidlám na zlepšení koordinácie ekonomických politík a napokon ako pravidlá prispeli k udržateľnému hospodárskému riadeniu Európskej únii vzhľadom k obmedzenému času od vstupu do platnosti týchto nových systémov zatiaľ výsledky boli obmedzené a viaceré špecifické nástroje zatiaľ neboli odtestované. Je to najmä postup pri nadmernom rozpočte. Systém bol uplatnený zatiaľ v špecifických ekonomických podmienkach počas a po e, vážnej kríze Možnosti posúdenia efektívnosti e, systému sú zatiaľ obmedzené. Z tohto dôvodu hodnotenie, ktoré zverejnila komisia v novembri, je stručné, toto hodnotenie a faktické. E, uvádza všetky nástroje, ktoré sa uplatňujú, odkedy sú v platnosti od roku 2011 pre 6 balík a 2013 pre balík dvoch ekonomických eh, legislatívnych aktov Zároveň sa tu uvádza spojenie medzi jednotlivými prvkami. Toto hodnotenie tiež naznačuje isté zlepšenia, ku ktorým došlo v rámci reforiem. Rozšírilo sa, rozšírila sa hospodárska správa a prispelo sa ku fiskálnej konsolidácii a napraveniu makroekonomických nerovnováh. Hodnotenie komisie tiež naznačuje niektoré oblasti pre zlepšenie, najmä je to otázka komplexnosti systému prekrývania sa jednotlivých nástrojov, ako aj uvádza komplexnosť niektorých samotných nástrojov, napríklad pri pakte rastu a stability. Komplexné výzvy e, súvisia s transparentnosťou a implementáciou. Hodnotenie komisie tiež poukazuje na potrebu zlepšenia Eh, vlastníctva a foriem členských štátov, čo by mohlo posilniť implementáciu reforiem, odporúčaní v rámci európskeho semestra. To zlepší výsledky z hľadiska rastu, eh, nerovnováh a konvergencie. No a napokon EÚ spomína význam zapojenia národných parlamentov vzhľadom k otázke zodpovednosti. Náš systém hospodárskej hospodárskej správy môže skutočne fungovať len, ak to bude vlastníctvo všetkých relevantných hráčov. To zahrňa Európsky parlament ako kľúčovú inštitúciu, ktorá posilňuje zodpovednosť a legitimitu za rozhodnutia Európskej únie. Komisia vníma tento dokument ako východiskový bod a základ pre dialog a diskusiu pre nasledovné mesiace. Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, teším sa na diskusiu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. A teraz dostanú rečníci v mene frakcií slovo. Nech sa páči, pán Balc. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ako Európska ľudová strana samozrejme vítame túto diskusiu. Dnes podporujeme komisiu v tom, aby legislatívu, že vníma pozit pozitívne legislatívu, ktorá bola prijatá a že sa snaží o to, aby e, sa rozpočty jednotlivých e, krajín zlepšili. Tiež podporujeme komisiu na to, aby vyžadovala štruktúrálne hĺbkové reformy od jednotlivých krajín a to považujeme za správnu cestu. A tiež podporujeme komisiu, ak hovorí, že pakt rastu a stability v súčasnej forme má budúcnosť to samozrejme tiež e, značí, že komisia by e, mala príslušné pravidla uplatňovať. Rast, e, pakt rastu a stability je dobrý základ pre európsku ekonomiku. Tento sa bude zasadzovať za to, aby sa tento pakt zmierňoval, tak bude opakovať chyby z minulosti a nejaké, nejaké narábanie s číslami, manipulácia s číslami nikdy nepomohla. Zažili sme už vážnu hospodárskú a finančnú krízu a nemôžeme hovoriť, že, že je nezmysel hovoriť, že, že rast stability zabraňuje investíciám v EÚ. To nie je žiadna prekážka investícií. Naopak, investície napomáhajú ekonomikám, aby sa rozvíjali udržateľným spôsobom. To samozrejme sú niekedy nepríjemné pravdy a žiadna pozitívna klíma pre investície nenastane, pokiaľ nebude dobré prostredie a preto musíme postupovať dôveryhodným spôsobom. Dôveryhodnosť paktu rastu a stability nemožno spochybňovať, nemožno robiť rozdiely medzi veľkými a malými členskými štátmi a preto žiadame od komisie, aby konala v zmysle stability. A tiež očakávame, od komisie, aby jasne ukázala, čo majú robiť i krajiny, ktoré meškajú a nesplňajú tieto podmienky. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán poslanec, v mene SND dostane slovo pani Bereš. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážený pán podpredseda komisie, No, teraz v úvode nového funkčného obdobia hovoríme o dôležitej téme správe hospodárskych vecí. V funkčnom období sme urobili naozaj nevydaný krok v oblasti bank. Vytvorili sme bankovú úniu. No a teraz dnes na poslednú chvíľu, naozaj opäť 12, ide o to, aby sme uplatnili veci, ktoré nám umožňujú, umožňa e, prekonať finančnú krízu a zároveň nevstúpiť do politickej krízy. Takže toto je vec, ktorá je veľmi dôležitá, je to vec, ktorá sa musí zdariť. No a keď ste vyhovorili o tej bilancii dvojbalíka, šesťbalíka, my, zákonodárci, si myslíme, že dnešok nemôže sa obmedziť na takúto krátku faktickú prezentáciu, ktorá ignoruje uh, stav v určitých krajinách, sociálna kríza, kríza, um, kríza v eurozóne a kríza v celej Európskej únii. Uh, vy ste vydali dokument, ktorý podľa mňa uh, je taký perspektívnejší, skôr uh, pozera do budúcna, uznáva závažnosť situácie, závažnosť uh, tej sociálnej krízy Zvorazňuje sa tam otázka ako ponuky, tak aj dopytu. Hovorí sa tu o deficite investícií a o e, riziku ďalších poklesov v rôznych sektoroch. Tiež sa hovorí o obmedzených rozpočtových prostriedkoch v e, rozpočtovských štátoch a tak ďalej. Tiež sa hovorí o európskom semestri a poukazujete v tomto dokumente na potrebu e, znova nejako naštartovať ekonomiky členských štátov. Ale mám pocit, že e, tento duch e, sa neodrážal v tomto vyhodnotení dvojbalíka a šesťbalíka, ktoré ste dnes prezentovali. A vy sa tvárite, že tento dokument skrátka reaguje na bežnú situáciu, ale situácia bežná nie je. Čiže vychádzate z úplne nesprávnej premisy. Máme tu viacero dimenzií, je potrebné všetky dimenzie zohľadniť. Hlavy štátov a vlád v júni zvolali schôdku na koniec tohto roka na vyhodnotenie dvojbalíka a šesťbalíka. Tiež e, sa stanovil mandát, pokiaľ ide o flexibilitu hospodárskej správy veci verejných. No a toto je dokument, na ktorý ešte stále čakáme a dúfame, že tam sa nie zadefinujú nové pravidlá, ale naopak prejde sa od logiky prísnych pravidiel k skutočnej e, pilotáži riadeniu politickej ekonomiky, lebo tie dve veci nie sú to isté. Je dôležité, aby sa pravidel držiavali. Musí to tak byť, ale my poznáme aj hranice určitých eh, pravidiel, niekedy, keď sa ohrozuje svoje členských štátov, keď sa už nedajú uplatňovať, kedy sa vzbudzujú protieurópske nálady, keď sú pravidlá veľmi komplikované, tak aby sa dosiahol ten ownership, o ktorom ste vravili. V takomto prípade myslíme, že pravidlá, že sa netreba držať až tak striktne. Čiže takáto interpretácia, takýto výklad, ktorý umožňuje flexibilitu, toto je vec, ktorú chceme dosiahnuť Správa štyroch predsedov, toto je e, vec, na ktorej sa chceme podielať v plnej miere Európsky parlament, lebo ešte raz chcem zapakovať, ak sa nepodarí dosiahnuť pokrok spoločne v oblasti hospodárskej správy, tak naozaj zmeškáme, naozaj je opäť 12 pre Európu, keď e, sa pozeráme aj s členskými štátmi Vidíme, že je to e, všetko e, často v tajnosti a tak ďalej, čiže je potrebné, aby sme hovorili otvorene, aby sme navzájom chápali svoje argumenty, aby sme hovorili ako rovný s rovným. Takže v tomto duchu by som chcela spolupracovať dobrou vôľou rady a s dobrými nápadmi Európskeho parlamentu sa nám to, myslím, môže podariť. Ďakujem. Ďakujem pekne. V mene ECR dostane slovo pán Pán Luka, pán Luke, vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, je skutočne dobre, že máme túto diskusiu o tomto šesť balíčku, ale v podstate je to diskusia o úspechu správy hospodárskych záležitostí v Európskej únii. A keď sa na to pozeráme z tohto pohľadu, tak je zrejme, že je to diskusia o zlyhaní tohto spôsobu riadenia, pretože na začiatku boli pravidlá, ktoré boli jasné, jednoduché a transparentné. Bolo pravidlo, že nemôžu byť dlhy 60% a nie e, viac ako 3% zadrženia a že tu nie je princíp pomoci, to znamená, každý štát je zodpovedný za vlastné, za vlastné dlhy a nik iný ich nebude hradiť. Ale tieto pravidla boli zjemnené, tieto pravidlá sa neuplatňovali dôsledne a potom boli nahradené komplexnejšími pravidlami, e, menej transparentnými konceptmi ako štruktúrálny deficit. Myslím, že e, je to komplikovaná formulácia, ktorú len málo poslancov by dokázalo zreprodukovať. Tento štruktúrálny deficit sa mal redukovať z roku na rok 0,5, štáty, ktoré sú v rámci excessive deficit procedure len na 0,8%. Ale nič také sme nevideli. Zníženie štrukturálnych deficitov sa realizovalo v malých častiach ďaleko od cieľov 0,5% za rok. Potom v roku 2010 ten rozhodujúci základný kameň e, to, že nebudú iné štáty ručiť za dlhé, to sa tiež porušilo. Vytvorili sa tieňové rozpočty na úrovni EÚ, bolo možné kopiť dlhy ďalej, čo nebolo pre jednotlivé štáty v rámci e SM a ESFS pridelené. Zaviedol sa balík 6 balíček, 2 balíček, európsky semester, rôzne pravidlá, scoreboard, indikátory a podobne, takže rôzne druhy finančných politík, aby to bolo možné obhájiť a tieto pravidlá boli úplne svojvôľne pomenené. Vážené dámy a páni, toto je úplne zlá cesta, ktorou kráčame. Všetko je netransparentnejšie, komplexnejšie, komplikovanejšie a otvára to možnosti pre štáty, aby nezodpovedne hospodárili, tak ako to vidíme v súčasnosti pri Francúzsku. Musíme sa vrátiť k základnej úprave, základnému pravidlu, to je princíp, že každý je zodpovedný za svoje dlhy. Pokiaľ nebudeme tento princíp uplivňovať, tak e, jednotlivé štáty nebudú e, jednoducho zodpovedať a príjmať príslušné rozhodnutia, pretože len daný štát bude musieť platiť za svoje dlhy. Potom už nebudeme potrebovať Európsku správu hospodárskej záležitosti, potom nebude musieť dávať žiadne odporúčania, bude potom potrebné iba hovoriť týmto krajinám, že vlastné dlhy budú musieť sami zaplatiť a nik iný. To bude úplne stačiť ako základný stimul pre ni, aby sme sa vrátili v rámci eurozóny k zodpovednosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz slovo dostane pán Van Nieuwenhuizen. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dnes hovoríme o vyhodnotení dvoj a šesť balíka, teda dvoch balíkov legislatívnych opatrení, ktoré sme prijali v ostatných rokoch na to, aby sme rozšírili a posilnili pakt rastu a stability. Vyhodnotenie výboru obsahuje mnohé nové analýzy, ale chyba to je ten dôležitý bod diskusie a to, či a koľko flexibility sa dá uplatňovať, pokiaľ ide o implementáciu rozpočtových pravidiel. Komisia povedala, že sa k tomu vyjadri v januári preto sa dnes zameriam iba na to, čo sa udialo za ostatné týždne. Indikátory vôbec nie sú pozitívne. Naopak, Juncker povedal vo francúzských novinách, že toto je politické rozhodnutie uplatňovania rozpočtových pravidiel a tá ďalšia lehota na ozdravenie rozpočtu pre Francúzsko znova poukazuje na to, kam nás takýto prístup môže doviesť. Toto je v rozpore s dohodami ktoré boli prijaté pred eh, asi rokom. V súvislosti s tými balíkmi legislatívnych opatrení, o ktorých dnes hovoríme, vo vašom vyhodnotení ste povedali, pán komisár, že toto predlženie lehoty bude k dispozícii iba v prípade, že krajina dosahuje dobré pokroky v reformách. Tak, aby bola schopná v prípade hospodárskych ťažkostí prežiť. Komisia koncom minulého mesiaca poukázala na to, že Francúzsko neurobilo dosť preto, aby ozdravilo svoj rozpočet a oživilo hospodárstvo. Toto predloženie lehoty teda nevychádza z dohôd rozpočtovo-politických, ktoré sme spoločne v Európe prijali. Predloženie lehoty, no toto zaváňa e, takým, takým politickým mm, bartrom a kratím si otázku, čo sa udeje, keď reforma paktu, a, paktu rastu a stability sa stane politickou hrou. My nepotrebujeme väčšiu mieru politiky pri, poli, pri pravidlách e, v oblasti rozpočtu, potrebujeme väčšiu mieru flexibility a väčšiu priestor? Nie, naopak potrebujeme nový investičný plán, ktorý posilní pravidla. Len tie krajiny, ktoré sa držia paktu rastu a stability, len také krajiny, ktoré realizujú odporúčania pre príslušnú krajinu, len e, tieto budú môcť dostať peniaze z novoinvestičného plánu. Čiže je potrebné sankcionovať tých, e, ktorí nedržiavajú plán a odmieniať takých, ktorí to robia. Je to naozaj úprimné, efektívne a jasné. Takto posilníme rozpočtové pravidlá v našom národnom hospodárstve, ako aj dôveru v Európsku úniu. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani poslankyňa. A teraz dostane slovo ďalšia rešnička. Poprosím že aby sa držali rešnického času. Teraz pani Matias, nech sa páči dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár, keď vyhodnocujeme hospodárskú správu, vždy musíme začať jedným. Musíme konštatovať, že tie pravidlá zlyhali, pretože neboli efektívne. Viedlo to k väčšej nezamestnanosti, k nižšej miere rastu, k väčším makroekonomickým nerovnováham. Nemáme tu ani žiadne hospodárske ozdravenie v eurozóne. Návrh Európskej komisie je teda zlyhaním Vidíme to úplne jasne. No a teraz začína znova od nuly. Pán komisár, chcem vám povedať nasledovné. Aké sú cieľi, ciele hospodárskej eh, správy. Kontrolovať eh, zadlženie je lepšie pod kontrolou? Nie. Kontrolovať rozpočty sú lepšie pod kontrolou? Nie. Konsolidácia rozpočtu, ani to sa nepodarilo. Práve naopak, eh, zvyšujú sa nerovnováhy, znižujú sa výdavky. Čiže znova vidíme, že táto politika zlyhala. Väčší raz nemáme, ďalšie zlyhanie. Rozpočty sa neozdrávili a teraz hovoríte o flexibilite komisia tak, aby členské štáty mohli pri výpočte deficitov odpočítať investície, ktoré sa udiali. Vždy ste hovorili nie, nie, nie a teraz, keď už sú financie na kolenách, keď už členské štáty nemajú ani cen, hlavne tie, ktoré sú na periférii, nemôžu tam teda vlastne vôbec investovať, keďže splácajú obrovské dlhy. Tak teraz hovoríte o flexibilite. Flexibilita komu? Pán komisár, môže to byť seriózne vyhodnotenie situácie? Seriózne vyhodnotenie musí vychádzať z výsledkov a tie výsledky sú jasné. Hospodárske a sociálny rozklad Európskej únie to sú výsledky Roztrhajte, prosím, ten váš dokument. Je to dobre len do smetného koša. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz pán Urtasun, máte 4 minúty, nech sa páči. Komisia hovorí, že tento rámec bol relatívne úspešný Máme tu reformu fiskálnych pravidiel, ktoré vraj zohrali, ktorá vraj zohrala svoju úlohu pri fiškálnej konsolidácii. No, bohužiaľ, my vôbec nezdielame tento názor. Je naozaj nevyhnutné, aby komisia prešla od jeho zamerania na znižovanie strukturálneho deficitu, aby toto zameranie zmenila by to vnímala v širšom kontexte. Výdavky súkromné aj verejné musia byť udržateľné. Keď však vidíme obrovské škrty v sociálnom e, systéme, má to sociálne dopady a poškodzuje to obnovu v Európe. Myslím, že súčasná politika zvyšovala e, zadlženie, vôbec ho neznižovala. Čiže tento rámec vôbec nie je efektívny, naopak je kontraproduktívny Európu toto ťahá do tretej recesie. Naozaj potrebujeme kontracyklický prístup. Už vidíme, ako sa pravidlá efektívne neuplatňujú. Vidíme, že je tu veľký manévrovací priestor, tento sa uplatňuje pravidelne, nie je to už len výnimka. E, veci e, sa e, podkopávajú, čo spôsobuje hospodárskú a sociálnu škodu, pán komisár. Je to tiež krátkozraké zo strany komisie tvrdiť, že nie je potrebné revidovať makroekonomické nerovnováhy, tento postup, pretože takýmto spôsobom väčšina zaťaženia je na krajinách, ktoré majú najväčšie deficity, čiže musíme uplatňovať systematickejší prístup. Zelení sú preto sklamaní, že komisie je toho názoru, že súčasný rámec hospodárskej správy je úspešný a že nie je potrebná vôbec žiadna revízia. My sme toho názoru, že ak chceme naozaj dosiahnuť proticyklickú politiku, že na to je potrebný legislatívny návrh, ktorý by bol revíziou 6 balíka obsahol by aj investície, ktoré budú mať prínosy e, širšie sociálne a environmentálne. Myslíme si, že je potrebné e, lepšie e, riešiť zadlženie, rekapitalizáciu bankového systému a tak ďalej keď sa pozriete na naše zadlženie, je to asi 90 HDP, ale tretina z toho pochádza eh, práve z ozdravovania bankového systému roku 2008 z toho zadlženia. Toto je neférové, neudržateľné a je potrebné eh, toto okamžite eh, riešiť. Tiež je potrebné, aby sa legislatíve zakodifikovali určité kľúčové koncepty, ako napríklad štruktúrálna rovnováha. Toto je vec, ktorá momentálne nemá jasnú definíciu a nie sú žiadne jasné pravidla. Napríklad v takom Španielsku potenciálny output eh, predstavuje zamestnanosť asi v miere 20 Ja však nemyslím, že to odrážalo potenciál našej ekonomiky, bo to by sme chceli, aby sa tento pojem lepšie zadefinoval a na základe teoretického podkutia. Komisia tiež si myslíme, že by ten scoreboard makroekonomických nerovnovách mal byť doplnený aj o sociálne indikátory. Komisár Moskovi si toto prislúbil, takže bol by som rád, keby tomu aj došlo. Uplatňovanie pravidel No už za ostatné dni komisia požiadala Španielsko, aby znížilo svoj deficit so 4 miliardy eur. Máme tu obrovskú nezamestnanosť. Polovica nezamestnaných nemá vôbec žiadnu podporu v nezamestnanosti. Môže EÚ naďalej ignorovať túto realitu pri revízii národných pravidel na základe existujúcich pravidel, veď toto je slepé z sociálneho hľadiska a je to dokonca samovraž hospodárskeho hľadiska. Komisia, my si nemyslíme, že by sa dalo pokračovať e, týmto štýlom je potom naozaj legislatívna revízia, aby sme sa vymenili zo stagnácie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz dostáva slovo Steven Wolf za EFTD. Ďakujem veľmi pekne, predsednička, vážený pán Dombrovskis. Ja som očakával, že vo, vašej, vo vašom prejave budete glorifikovať to, ako Sixpack a Tupac dokázali nájsť východisko pre Európu z depresie a opätovne ste ma nesklamali. Nuž, sú predsa Vianoce, vážené poslanky, poslanci, a vtedy všetky, všetci rodičia deťom rozprávajú rozprávky o tom, aké dobré je vo svete, aj keď vieme, že vo svete je veľa zla. No a v parlamente ste nám opätovne porozprávali veľa rozprávok, pretože hlavné body Sixpacku je kontrola a riadenie, riadenie rozpočtu vlád, kontrola výdavkov, kontrola obyvateľov Európy a ich demokraticky zvolených vlád, zvyšovanie dlhu, znižovanie stability, žiadny rast, len chudoba v celej Európe. No a tento príbeh kontroly Vianoc by mal ukázať, prečo uh, idete zlou cestou. Mnohí Európania budú oslovovať oslovovať Vianoce tým, že budú deťom hovoriť, že Ježiško im prinesie darčeky. No a ak by Európska únia to mohla kontrolovať, kontrolovať Ježiška, tak by to bolo úplne iné. No už poprvé nemohol by šoferovať viac ako 4,5 hodiny bez toho, aby nemal 45 minútovú prestávku podľa smerníc u EU. musel by používať tachograf a európsku ďalničnú známku. No podľa, podľa smernice nemohol používať ani Sobino a mala byť vytvorená skupina o preskúmaní zneužívania sobou Mikuláša. No a tak, ako by ste zrujnovali aj Mikuláš, tak ste zrujnovali a zničili e, Vianoce pre milióny Európanov, ich rodiny a deti. Ďakujem pekne a v mene nezaradených teraz dostáva slovo pán Monot, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár. Po tom, čo sme pustili, spustili pakt rastu a stability, ako vyhodnocujete efektívnosť eh, vašich eh, opatrení? Eh, my si myslíme, že privatizácia verejných prostriedkov kapitálovými trhmi svetovými, že toto je príčinou našej krízy, nášho zadlženia. Ale ešte chcete od nás ďalšie úspory, chcete väčšiu mieru E, zniženia suverenity, e, chcete škrtať ďalšie sociálne služby a tak ďalej. Pozrite sa na to, že ste dosiahli v Grécku a na Cypre vašimi strukturálnymi reformami. Áno, každá krajina môže znižovať svoj deficit a svoje zadlženie, ale hospodárske snahy e, skrátka musia viesť zniž, cestou znižovania e, tých e, nadbytočných e, výdavkov. Pozrite sa na imigráciu, pozrite sa na sociálne podvody v tejto súvislosti a tak ďalej. Tak, aby sme sa dokázali vrátiť k rovnováhe rozpočtov bez úspor, potrebujeme naozaj chrániť naše hranice, naše rozpočty, naše meny, našu, naše národné priority. Ale toto všetko skonfiškovala federalistická Európa. Čiže toto je vaša vízia a myslím si, že vďaka patriotizmu sa podali národným štátom štátom získať ozdravenie financií, rast, zamestnanosť a tak ďalej. Nepotrebujeme e, vôbec žiadne balíky ani dvojbalíky. Vidíme to vo Veľkej Británii, pretože tam je zadlženie oveľa nižšie ako vo Francúzsku, kde takéto balíky máme. Pán Juncker chce posíliť, posilniť e, rozpočtové pravidlá, no ale 30 miliard eur toto je nesplatené, to sú nesplatené faktúry za minulý rok e, z celskej Európskej únie. Takže pýtaj sa pána Arcisa, čo si o tom myslí. Ďakujem veľmi pekne. Tým uzatvárame toto kolo rečníkov a teraz dostanú slovo individuálni rečníci ako prvé dostala slovo pani Delange. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, ďakujem veľmi pekne aj podpredsedovi Európskej komisie za jeho slova. On sa kritizuje kvôli skutočnosti, že dokument, o ktorom hovoríme, je stručný a sústredí sa na skutočnosti. Ja by som mu chcela za to veľmi pekne poďakovať, pretože myslím, že tá analýza je jednoznačná, či pravidla fungovali alebo nie, či sme ešte nemali dosť času zhodnotiť pravidla v praxi. To je otázka. Ja myslím, že to, čo nie je pokazané, netreba opravovať. Pravidlá sme prijali v minulosti, pretože euro bolo na pokraji svojej existencie. No a som rada, že sme našli odvahu prijať takéto opatrenia. No a na začiatku existencie eura, ak by od začiatku by sme mali postup makroekonomické nerovnováhy, tak by sme možno dramatickú situáciu mnohých dokázali predísť dramatickej situácii v mnohých členských štátoch. Avšak čo je pre mňa najdôležitejšie momentálne, je, že môžeme hovoriť o tomto dokumente. Myslím, že je veľmi jasný. A pozrieme sa tiež na prax. Briti eh, to tak pekne hovoria, The proof of the pudding is in the eating. To znamená, že môžeme hovoriť o texte, ale keď súčasne tie pravidlá, o ktorých hovoríme, praxi sa nebudú dodržiavať, tak už teraz narúšame základy zdravého eura. No a preto EPP komisiu bude hodnotiť podľa toho, či dohody z minulosti sa realizujú voči jednotlivým členským štátom. Ja nebudem nikoho menovať, eh, ale vieme, kto je ten slon v miestnosti. Čiže skutočne treba aj v praxi jasne ukázať, že pravidla budeme dodržiavať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani De Lange, príjmate modrú kartu. Áno, pár krysogonos, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Kolegyňa z EPP hovorila o potrebe dodržiavať to, čo bolo dohodnuté. No a pravidlá hospodárskeho riadenia zdá sa, že na niečo zabudajú, že európske, európsky zákon je ako my ekonomického riadenia. Máme práva, napríklad chartu základných práv, ktorá sa porušuje implementáciou hospodárskeho riadenia. No a namiesto toho, aby e, sa našlo riešenie dlhovej krízy, tak dlhy narastajú a sociálne práva sú porušované. Otázka znie, či môžeme obetovať sociálne práva za tú tzv. finančnú konsolidáciu. Ďakujem veľmi pekne. To nebola veľmi otázka, skôr vyhlásenie. Ak mi neveríte, tak budem citovať pána Draghiho, prezidenta Európskej centrálnej banky. On hovorí, že keď chceme byť členskou krajinou euro, tak s tým súvisia dohody, pravidla nie sme, nie sme fetišisti čísiel, nie sme ani zlí, ale ehm, pravidla sú zákonom dôvery pre euro a Európsku úniu. Kto povedal A, musí povedať aj B. A kto prijal euro, musí dodržiavať dohody. Je to jednoduché. Samozrejme, treba rozmýšľať nad dôsledkami, ale jedno nejde bez druhého. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pani Ferreira, nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Vážená pani predsednička, hospodárske riedne nefunguje. Od začiatku krízy prešlo 6 rokov. Európska únia sa rozdelených blokov, stagnuje v niektorých regiónoch, je inflácia 25 miliónov nezamestnaných, existujú tu vnútorné obrovské nerovnosti. My sme plánovali menovú úniu men, za zóne jednotnej meny. ako Sadzba je na nule a hospodárstvo sa neoživuje. No a v týchto podmienkach komisia hovorí o neutrálnej politike na rok 2015 na pokračovaní úsporných opatrení. Ja sa pýtam, nie, je čas, nie na čase, sme na kurzu, krízová politika. Čo musí ešte sa stať, aby komisia navrhla anticyklickú rozpočtovú politiku? Investičný plán Žana Klóda Junckera samozrejme treba privítať, ale krátkodobé stimuly e, neodstránia krízu. Hovorí sa o sixpacku, dá sa preveriť, čo je uvedené v zákone a isté odchýlky od, e, od e, no a keď sa vykonajú štruktúrálne reformy na zlepšenie konkurencie schopnosti. Ale to musia byť skutočne štruktúrálne reformy, nie krátkodobé škrty. No a všetky úpravy kalendárina právo verejných financí, to sú politické, prezentujú sa ako politické ústupky, ale to nie sú ústupky, to je e, zakotvené v legislatíve, na to sa treba sústredovať, no a to musí byť našim východiskom, pretože bez rastu nebudú štátne financie vyrovnané a to je jasné, na rozdiel od iných politík. Európa sa opiera o ideológiu, ktorá sa nepotvrdila. Prosím, zmente agendu. Ďakujem veľmi pekne. Pán Sander, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nie je jednoduché sanovať rozpočty. To vidíme v Belgicku s vládou, ktorá poprvýkrát po 25 rokoch sa snaží zdraviť rozpočet s novými receptami. Je to vláda, ktorá chce sanovať rozpočet bez zvýšenia daní, ale je ťažké e, pre štruktúralné reformy, ktoré sú však nevyhnutné, a chceme, aby naše hospodárstvo rastlo a chceme vytvoriť nové pracovné miesta. A keď chceme obnoviť tú dôveru v budúcnosť, sú tu e, veľké protesty, čo vidíme aj na štrajkoch v Belgicku. Kľúčovým slovom je však dôvera. Bez dôvery, sociálneho zmieru nebudú žiadne investície, bez investícií nevzniknú nové pracovné miesta, nedosiahneme rasta, avšak musíme ísť plánovanou cestou investičný plán 300 miliard eur. To znie celkom pekne, ale tie peniaze budeme môcť aj vyhodiť, ak súčasne nebudeme pokračovať alebo nebudeme presadzovať reformy. A preto sa bojím, že Európska komisia je príliš pozitívna pri svojom hodnotení tupeku a sixpeku. Deficity klesli, ale ako povedal kolega Luke, dlhy narástli. Flexibilizácia pravidel je luxus, ktorý si bohužiaľ nemôžeme dovoliť. Musíme pokračovať v reformách, ísť stanoveným kurzom. To je nevyhnutné na to, aby sme zabezpečili budúcnosť pre naše deti. Ďakujem pekne. Pán Tojrer, minúta a pol, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Zadlženie štátov už pred zavedením eura bolo príliš vysoké aj preto hospodárskou finančnou krízou bola, bolo príliš vysoké a dnes je veľmi vysoké. No a preto je e, trochu zvláštne, že viacerí kolegovia žiadajú ďalšie dlhy, aby sme bojovali proti vysokým e, starým dlhom. To nemôže byť správna cesta. E, my musíme nájsť východisko z tejto pasce a to sa dá len štruktúralnými reformami. Ak to zavedie spoločnú menu, potrebuje aj inštitúcie na to, aby sa presadzovalo presadzovali záujmy spoločenstva. No a práve to sme urobili s Tupekom a Sixpackom aby sme sprísnili pakt rastu a stability, ktorý mimo iných v Nemecku rial Gerhard Schröder, alebo teda porušil ako prvý Gerhard Schröder aj francúzska vláda. No a tým podkopali stabilitu spoločnej meny. Dôležité je, aby sme žili pravidla. No a tu, komisár Dombrovský, sa spoliehame na vás. Vy ste v Lotyšsku dokázali ako krajina štruktúrálnymi reformami sa môže dostať späť na cestu rastu. A okrem toho aj krajiny Grécko, Írsko, Portugalsko a Španielsko vyvíjajú obrovské snahy, kde si ďali opásky a už vidia svetlo na konci tunela a dostali sa späť na cestu rastu, ale rozhodujúca je, otázka je, čo spraví Taliansko a Francúzsko, no a komisia musí zabezpečiť, aby pravidla platili aj pre veľké krajiny, nielen pre tie malé, No a na to musíme trvať. A od vás, pán komisár Dobrovský, očakávame, že to s komisiou presadíte. Ďakujem pekne. Hm, Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. Hm, akceptujete modrú kartu? Áno? Pán Eteriš, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Súhlasíte so mnou, že keď máte na mysli 6 balíček Predstavme si Kristiana Ronalda, ktorý je veľmi atletický, keď sa však pozrieme na EU, nie je to skutočne 6 balík, skôr i vidíme, že je pomalá, unavená, stará, niečo veľmi pomalé, ako keď ja vstanem ráno, ale nie, nie je to Ronaldo. Súhlasíte, že je to dobré hodnotenie EU aj fyzickej kondície? Egy érdekes eh, kérdés kapott, eh, parancsoljon! Nech sa páči, pán Tojbe. Čiže o, označenie 6. Aké označenie je 6 balíček, to už je druhá vec, ale jedna vec je jasná. To, čo vidíme v Európskej únie, je, že neveríme sami sebe. Keď hovoríme s ľuďmi v iných krajinách, či už vo svete, v Indii, v pacificko-azijskom priestore, ktorí nám hovoria, čo máte v Európe, máte infraštruktúru, máte excelentné univerzite, máte skvelý systém zdravotníca. Pokiaľ vy to nezvládnete a nevrátite sa smerom k rastu, a čo mňa, e, čo mňa mrzí, hovoríme o eure, o, my potrebujeme hovoriť o reálnej ekonomike technológie, inovácie, rast a potom budeme, bude aj 6 balíček vyzerať ako dobre trénovaný športovec. Samozrejme, chápem, že je to dôležitá otázka. Eh, chápem, že sa cítite zodpovední, ale samozrejme je to dlhá eh, diskusia, takže prosím o pochopenie, že môžem pripustiť iba jednu modrú kartu, kartu a tí, ktorí eh, sa ďalej prihlásia, už nemôžu dostať slovo. Takže nech sa páči. Jednu minútu slovo dostane pán Viegas. Správa hospodárskej záležitosti eh, z hľadiska balíka šiestich a dvoch legislatívnych aktov je ďalší mechanizmus, ktorý má priviesť členské, štát, členské štáty eh, smerom k nadnárodným korporáciám. Ukazuje sa, že európska integrácia je založená na triedách, zakladá sa na úsporných opatreniach a tieto skutočne všetky opatrenia slúžia týmto záujmom záujmom vykoristovania krízy. Ako vysvetlíte e, komisia skutočnosť, že 28 členských štátov porušovalo, porušuje tieto pravidlá. Pravidlá, ktoré sú úplne neadekvátne. Komisia povedala, že sa urobil pokrok, že deficity sa znižujú. Pokiaľ áno, prečo stále existuje kríza? Prečo stále nevidíme tú perspektívu, ako sa z nej dostať? A ako vysvetľujete skutočnosť, že neeurópske krajiny dosahujú lepšie výsledky ako európske krajiny? Čiže krajiny, ktoré sa rozhodli Eh, si udržať eh, svoju menovú suverenitu. Nech sa páči, pán Gigold, pani Gigold, 2,5 minúty. Ďakujem pekne. Prehodnotili ste, urobili ste hodnotenie pravidel, ktoré sme prijali, vtedy to bol striktný balíček zákonov. Vaše preskúmanie maluje tú situáciu veľmi farebne v skutočnosti pravidlá, ktoré sme tu odsúhlasili, nie sú také, že by ste sa odvážili ich skutočne konzekventne príjmať a transparentne povedať, či sa tieto pravidlá uplatňujú alebo nie. Keď sa pozrieme na situáciu, sú štrukturálne, štrukturálne deficity jednotlivých krajín skutočne klesli, tak ako sme sa dohodli. Musíme potom povedať, že z 18 krajín 14 nemohlo splniť, nepodarilo sa im splniť všetky opatrenia, ale niektorí kolegovia teraz hovoria, ako by tento problém vôbec neexistoval, treba len pravidla tvrdo dodržovať, ak by sa to urobilo, tak Európa by viedla k recesii. Preto je dobré, že ste uh, poskytli trochu väčší priestor, ale zároveň nemôžno povedať jednoducho, že tie všetky pravidlá sú skvelé. Po druhé sú tu kolegovia, ktorí hovoria, že musíme tieto komplexné pravidlá opäť pretransformovať na jednoduché a tvrdé pravidlá, Odpoveď však na problémy pri naplňaní tvrdších pravidiel je to skutočne tá skutočná otázka, či je tu jednotn, či máme jednotnú hospodárskú politiku. Potom koniec daňovou súťažou. Jasná fiskálna politika, kde štáty, ktoré sú hospodársky silnejšie, budú investovať viac, aby ďalší mali väčší priestor na sanáciu svojich rozpočtov. Čo však robí Rada členských štátov? Rada členských štátov nerealizuje túto spoločnú hospodárskú politiku, ale necháva pána Draghiho v Európskej centrálnej banke o samote, aby jednoducho zabezpečil stabilizáciu. Pán komisár, jednoducho chcem povedať, že sa vám to nepodarí zmeniť. Investičný balíček ide správnym smerom, ale aby tieto všetky problémy, to, že nemenujete tieto problémy jasne a neveriete zodpovednosť tam, kde je potrebná, to za to zodpovedá rada, ktorá nerobí spoločnú hospodárskú politiku, ktorú potrebujeme pre Európu. Ďakujem. Máte modrú kartu, akceptujete? Nech sa páči, pán Luka, máte slovo. Pani Gigol, povedali ste jednoducho, že tie pravidlá sú procyklické. Pokiaľ máme štát, ktorý má vyrovnaný rozpočet podľa jednoduchých pravidel, môže zvýšiť zadlženie o 3 pri kvote okolo 20 To znamená, že výdavky štátu je možné rozšíriť o 15 Čo je procyklické na tom? To predsa umožňuje robiť expanzívnu fiskálnu politiku na základe týchto pravidel. Problém nebol v, v ekonomikách, kde eh, to nefungovalo Naopak, krajiny tieto 3% dodržiavali, dokonca aj prekračovali. Problém bol, že sme nemali žiadne pravidlá, ktoré, kde sa znižovali dlhy tam, kde to bežalo. Takže staré pravidlo s 3, 3% a 60%, ktoré tu zastupujete, to bolo skutočne primitívne, jednoduché a také zdanlivé riešenie, pretože v dobrých fázach neboli e, záväzné a preto vaše vysvetlenie bolo príliš jednoduché a koncentrácia len na zlú fázu bola tiež e, jednostranná. Ďakujem pekne. E, pani Gigold, slovo dostane pán Marko Vali. Dve minúty. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, vážený pán komisár, pozrite sa na mňa. Dobre, ďakujem. Hovorím, pre 20, v mene 21% Talianov, ktorí volili v posledných európskych voľbách. Ľudia cítia, že majú dostatok paktov stability a rozpočtových obmedzení a sú, majú plné zuby komisie, ktorá funguje v záujme finančných trhov a nie občanov. Preto ja si skutočne myslím, e, musíme riešiť otázku špekulantov a podobne. A my sme ľudia, ktorí by mali robiť pravidla a nie títo špekulanti a nie vy s nimi. Európsky občania majú plné zuby toho, že musia platiť účty za týchto špekulantov a vidíme, že úsilie a vaša práca častokrát vedie len k väčšej chudobe a straty pracovných príležitostí. Ľudia skutočne toho majú plné zuby, už neveria politike a ne, nechodia voliť. Čiže otázka 6 eh, balíčka, 2 balíčka, paktu stability a fiskálnej zmluvy. Zhrniem to. Zdá sa mi, že eh, je potrebné to preukázať, že máte tú intelektuálnu a morálnu kapacitu, že, môž, že ste schopní konať v záujme európskych občanov. A mám isté pochybnosti. Zdá sa mi, že tu existuje skôr diktát finančných trhov a povedzme si to otvorenie. jednotnú menu sme dosiahli na základe neviem akých údajov, po veľmi pochybných údajov, Poprosím, pán komisár, pozrite sa na mňa, keď hovorím. A ľudia nechcú byť otrokmi financií i dlhov a technokracie. Ďakujem. Pán Vali, použili ste veľmi tvrdé slova. Myslím, že e, treba trošku popremýšľať, prvnež vystúpite opäť. A ako iste viete, aj keď pán komisár sa vám nepozerá do očí, vás veľmi dobre počuje. Slovo dostane 1 eh, na 1,5 minúty pán Zariana Polus. Ďakujem pekne. Eh, čelíme mnohým problémom nezamestnanosti a podobne a tieto opatrenia, 6 eh, balíček a dvojbalíček sú dôležité nie sú len nejaké dočasné, je potrebné mať flexibilnú prácu, flexibilný sim, e, flexibilné systémy. Problém je však, že dochádza k zničeniu e, sociálnych štandardov a podobne. Potrebujete však zisk pre konkurencieschopnosť. Na to, aby mohla fungovať správa e, hospodárskych záležitostí, potrebujeme opatrenia, ktoré sú e, jednoznačné, potrebujeme dohľad a memoranda pre všetky e, členské štáty, aby došlo k aby sa ekonomika začala hýbať, e, prišlo však k obrovským obetiam zo strany ľudí, ktorí veľmi veľa museli obedovať. Situácia sa však nemení. A ak tí, ktorí hovoria, že sa situácia zmení z bytunka na z bytunka na raj, tak skutočne nehovoria pravdu. Nepotrebujete strach, netreba čakať. Prvnež ľudia je potrebné skutočne nájsť riešenie, ktoré bude slúžiť záujmom ľudí. Ďakujem pekne. Slovo dostane pán Lamasúr. Nech sa páči, dve minúty. Ďakujem, ďakujem pani predsednička. Vaše slova to potvrdzujú, pán podpredseda komisie, že problém nie je s revíziou pravidiel, ktoré sa začali uplatňovať v čase krízy na ozdravenie hospodárskych a rozpočtových politík EÚ. Nie, o toto nejde, ide iba uplatňovanie týchto pravidiel, ich uplatňovanie v plnej miere, ako e, v duchu, tak aj v litere. Je to otázka dôveryhodnosti. Dôveryhodnosti únie a hlavne správy eurozóny, kde sú tie ciele ešte ambicioznejšie, vzhľadám na uh, fiskálny kompakt, na tento dohovor. A ide aj o dôveryhodnosť novej komisie, pán podpredseda. Ako povedali predračníci EPP, hlavne pán Teurer, uh, chcem tu povedať jednu vec. Je to také varovanie. Pravidlá sa musia uplatňovať rovnako vo všetkých členských štátoch, bez ohľadu na ich veľkosť ak bolo potrebné prijať Sixpack a Tupac, je to preto, lebo tie pôvodné pravidlá Pakt Rastu a Stability, tieto sa neuplatňovali. To bol ten dôvod. V roku 2003 dve najväčšie mocnosti hospodárske v EÚ, Francúzsko a Nemecko, eh, rovnako porušili eh, tieto pravidlá, požiadali a dostali bez problémov flexibilitu výklad pravidiel, ktorý tieto pravidlá pozbavil obsahu. Teda aj z tohto vyvodí taký záver, že Únia nemôže fungovať na báze uh, too big to fail alebo too big to be blamed, príliš veľký na zlyhanie alebo príliš veľký na sankcionovanie. Ak teraz začneme odznova, ak komisia nebude flexibilná, pokiaľ ide o Grécko, pokiaľ ide o Portugalsko, ale ak padne na kolená pred krajinami väčšími ako Španielko, som povedal takto, tak všetky tieto systémy padnú, lebo sa znova dostaneme do situácie, v ktorej sme sa chceli za každú vyhnúť, do situácie, kde finanční operátori a ratingové agentúry budú rozdovať o osudoch našich ekonomik a nebudú to už naši politici. Ďakujem. Eh, eh, Pán Lamassur, máte modrú kartu. Akceptujete? Nech sa páči. Pán Lope, nech sa páči, máte slovo. Mr. Lope. Ačiū, pirmininkė. Pán Lope, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. V niektorých krajinách je, sa situácia líši, ale ja by som chcel položiť vám položiť otázku, či by sme mali mať princíp, aby sme obhajovali našich ľudí, bránili našich ľudí, Napríklad, keď dochádza k e, ekonomickému oživeniu a lepšej situácii v našom rozpočte, mali by sme opäť obnoviť systém sociálny, systém e, zvýšiť e, mzdy, zreformovať platy, až potom hovoriť o implementácii nových programov. Ďakujem. Pán Lamassur? No, vy hovoríte o probléme, ktorý už ako bol vyriešený, ale bohužiaľ jedna z krajín, ktorá žila na svoje pomery dlhé roky, jedna z týchto krajín musela požiadať o pomoc svojich partnerov. A prvá vec, ktorú musí urobiť, je svoju situáciu skorigovať, je potrebné ozdraviť finančné, financie, verejné financie s pomocou partnerov. A keď sa toto podarí, keď sa podarí znova vrátiť k vytváraniu blahobytu, až potom môžeme prerozdeľovať kúpy schopnosť. Ďakujem. Ďakujem pekne za odpoveď a teraz pani Rodriguez na dve minúty. Eh, Vážený pán podpredseda, áno, nový rámec hospodárskej správy niektoré problémy vyriešil, ale iné aj vytvoril. Európa je teraz v pasci sme vo fáze stagnácie, vysokej zadlženosti, nezamestnanosti, hrozí nám deflácia. To je prvá vec. A druhá vec, Európa je rozdelená. Sú tu obrovské rozdiely ekonomické, sociálne a stávajú sa z nich už aj politické. Komisia situáciu v mm, výročnom predpoklade rastu uznala, ale je potrebné, aby ho začala aj riešiť tým, že bude reformovať tento rámec hospodárskej správy. Myslím, že by bolo dobré začať tým, že sa vytvorí väčší priestor pre investície v pakte rastu a stability. Najmä je dôležité zabezpečiť, aby členské štáty, teda ich príspevky do nového fondu pre strategické investície, aby tieto príspevky boli neutralizované z oči voči paktu rastu a stability a Zároveň potrebujeme vyváženejší makroekonomický dohľad, teda nesmieme posudzovať iba ekonomické problémy, ale aj tie sociálne. A ešte jedna vec, pán podpredseda, aby som bola úprimná, nemyslím si, že existuje skutočné riešenie na zníženie týchto rozdielov v eurozóne. Ak sa nám nepodarí završiť hospodárskú a menovú úniu. Ide teda o završenie bankovej únie, ale aj o vytvorenie skutočnej fiskálnej kapacity eurozóny. Takže toto je tiež úloha pre vás, pán podpredseda. Uh, Pani Rodriguez, máme pre vás modrú kartu. Akceptujete ju? Pán Koburn, nech sa páči. Uh, Myslí si pani poslankyňa, alebo súhlasí so mnou v tom, že európske národy mimo eurozóny sú na tom relatívne dobré, pričom tie, ktoré sú jej súčasťou, tie sú na tom horšie. Euro je politická mena, ktorú vytvorila komisia je to samoučelné pre ich vlastné politické ciele. A ak sa euro, eura nezbavíme, tak ľudia na juhu Európy nikdy nebudú môcť zažiť obnovu, oživenie. Takže komisia by mohla priznať e, svoju chybu, zavedenie eura a odstrániť túto menu. To, čo povedala pani poslankyňa, ja si osobne myslím, že toto je ten problém, že euro je ten problém. No toto nebola ani veľmi otázka, ale nech sa páči, reagujte. Ďakujem pekne, pán kolega. Ja si myslím, že tu je problém, ale tým problémom nie je euro. Ja považujem euro za dôležitý hnací motor pre členské štáty eurozóny. Ide tu o sfinalizovanie menovej únie, hospodárskej únie, lebo tam nie je všetko tak, ako by malo byť a toto sme jasne identifikovali. Potrebujeme bankovú úniu, potrebujeme hospodárskú koordináciu. Pokiaľ ide o krajiny s deficitom, musíme podporovať rast a musíme rozšíriť eh, fiskálnu kapacitu. To je teraz potrebné. Ďakujem. A teraz má slovo pán Ashley Fox. Máte minútu 30, nech sa páči. Thank you, Madam President. Ďakujem, pani predsednička. Každá rozprava o hospodárskej správe, na ktorej som bola, spôsobuje tu, že som čoraz radšej, že nie sme v eurozóne, že Spojené kráľovstvo nie je v eurozóne. Ja si myslím, že je nedemokratické, aby komisia členským štátom hovorila, čo by mali zdaňovať a čo by mali, na čo by mali vydávať prostriedky. Ale toto sú dopady toho, keď máte jednotnú menu. A myslím si, že je čoraz zrejmejšie, že euro jednotná mena nefunguje vzhľadom na diverzitu hospodárstiev, ktoré pokrýva. A v dôsledku tohto milióny mladých v celej EÚ nemôžu pracovať, nie sú zamestnaní. Nezamestnanosť mladých je 40% v Taliansku, 55% v Španielsku, 58% v Grécku. Toto je naozaj tragický obraz, je to naozaj tragédia pre milióny rodín. Pakt rastu a stability ten naozaj oprávnenie kontroluje vydávanie a požičiavanie v krajinách eurozóny, ale je potom to išlo ruka v ruke s náležitou menovou politikou. A toto je nemožné, aby to ECB nejakým spôsobom dokázala. Nech už komisia hovorí, čo chce o hospodárskej správe, neuznáva ten základ e, eurozóny a to, že je tu jediná mm, mier, úroková miera, ktorá nikdy nemôže zodpovedať všetkým hospodárstvom všetkých členských štátov eurozóny. A pán Dobrovský, ak chcete, aby eurozóna prekvitala, vy ako komisia budete musieť hovoriť o fiskálnych transferoch. tuto tému budete musieť nastoliť, lebo Nemôže byť situácia, kedy je pevná úroková miera a tiež je tu výmenný kurz pre všetkých členov eurozóny a potom poviete talianskej, gréckej vláde, čo môže zdaniť, na čo môže vydávať bez transferov peňazí z bohatších členských štátov eurozóny do chudobnejších. Ale toto vy nechcete riešiť, bojíte sa toho. Fox, uh, blue... Pán Fox, máme tu pre vás modrú kartu. Pani Grapini. Zdvihla modrú kartu. Akceptujete ju? Áno, nech sa páči, pani Grapiny. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán Fox. Ja samozrejme akceptujem, máte plné právo na kritiku, ale je tu určitý rozpor v tom, čo hovoríte lebo hovoríte o potrebách menovej únie, ale zároveň ste súčasťou Eurozo- Európskej únie, čiže vy kritizujete, ale nenavrhujete riešenia. Vaša skupina od začiatku stále len kritizuje, ste členom Európskej únie. Potrebujeme naozaj aj menovú úniu. E, prečo nenavrhnete konkrétne riešenia? Well, that... No, ja si myslím, že menová únia medzi malým počtom členských štátov, kde konvergujú ekonomiky, kde sú podobné ako napríklad Holandsko, Rakúsko, Fínsko a Nemecko. Ja si myslím, že to by bolo mohlo fungovať, ale problém je v tom, že to euro je politickým projektom nie je to hospodársky projekt, ale politický. Čiže ak má naozaj euro fungovať, tak buď to musíme nejakým organizovaným spôsobom umožniť krajinám, e, ktoré z Deutsche Mark nie sú schopné držať krok, ako Cyprus a Grécko, tak týmto musí umožniť opustiť eurozónu organizovaným spôsobom, alebo budú musieť bohaté krajiny zaplatiť obrovské sumy peňazí týmto chudobnejším krajinám, tak ako sa to deje v rámci USA. Buď to jedno alebo druhé. Pán Dobrovský o tom nechce hovoriť, nechce hovoriť ani o jednom z týchto dvoch riešení. Ďakujem pekne. Pán Fox. A teraz vystúpi pán Tremosa i Balsels. Máte minútu a pol. Dear colleagues, dear commissioner. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia, vážený pán komisár. Myslím si, že je ešte prískoro vyhodnocovať, či je potrebná nejaká revízia dvojbalíka a šesťbalíka. Musím povedať, že iba pred dvomi rokmi sme rokovali o finálnych detailoch dvojbalíka. Ja osobne si myslím, že cieľom revízie musí byť to, ako vypočítať verejné zadlženie. Malo by obsahovať aj dlh verejných podnikov. Ja si myslím, že e, toto je jedna z kľúčových otázok našej budúcej rozpravy. Pokiaľ ide o revíziu hospodárskych práv v Európe, musíme zohľadniť aj regionálne a lokálne samozprávy, ktoré majú fiskálne legislatívne právomoci. Ciele v oblasti deficitu musia byť proporčné k podielu e, týchto entít na výdavkách vlády. Musíme postupovať nediskriminačne, pokiaľ ide o viaceré úrovne správy veci verejných. Toto je dôležité hlavne v krajinách, kde väčšina sociálnych výdavkov sa deje na regionálnej úrovni, ale výber daní je stále monopolizovaný zo strany centrálneho štátu, centrálnej vlády. Kolegyne, kolegovia, tiež mám pocit, že by sa Európa mohla pozrieť smerom na druhú stranu Atlantiku, ako funguje USA, na čom tam stojí tá federácia, ako tam vznikla menová fiskálna únia. Ja sám si kladiem otázku, no bailout klauzula. Nemali sme ju zanalizovať v našom budúcom rámci hospodárskej správy veci. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Tremosa i Balsels. A teraz dostáva slovo pán López Bermejo, nech sa páči. Komisia sa poponahlála a začala e, obviňovať členské štáty z niektorých vecí, ktoré nesplnili v oblasti e, rozpočtovej zodpovednosti. E, a potom tu máme štáty, ktoré majú nízky rozpočet ktoré majú vysokú nezamestnanosť. Pozrieme sa na Španielsko. A sú krajiny s 25 nezamestnanosťou. A to je všetko výsledkom, táto ťažká situácia je výsledkom vašeho vládnutia a my už v Európe skutočne nechceme v ďalšie reformy, ďalšiu chudobu, nechceme túto správu hospodárskych záležitostí, ktorá len vedie k posilneniu extrémizmu v Európe. Nechceme byť e, takýmto spôsobom e, sa, takýmto spôsobom sa podielať na deštrukcie demokracii. Ďakujem pekne. Filip Lambert, 2,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážený pán komisár, hneď ahoj musím povedať, že zelení sú presvedčení, že aby sme zvládli výzvy 21. storočia, Európania e, sa musia spojiť, zamknúť šíky, konať spoločne, tak, aby e, sme sa naozaj posilnili. Na to potrebujeme aj spoločnú menu. Tu je potrebné absolútne zachovať. Pozrieme sa na nás ktoré máme k dispozícii už teraz, aby sme zabezpečili kohéziu, súdržnosť hospodárskej menovej únie. Sú tieto postačujúce a využívame ich naozaj korektným spôsobom, správne? Pokiaľ ide o povahu našich nástrojov, ktoré už máme, je jasné, že tu máme rozpočtovú disciplínu, a e, máme tu veľkú konkurenciu, pokiaľ ide o e, príjmy, čiže jediné, čo môžeme riešiť, e, sú výdavky. Ale ako to urobiť bez harmonizácie, bez konvergencie fiškálnej? No to povedie iba k stálemu znižovaniu úlohy verejnej moci v spoločnosti a to si myslím, že nie je dobré. Čiže je potrebné rozpočtovú disciplínu doplniť fiškálnou konvergenciou a tiež je potrebné stanoviť záväzné ciele, pokiaľ ide o environmentálne a sociálne otázky. Lebo keď ako vláda budete mať povinnosť dať do rovnováhy váš rozpočet, ale zároveň znižiť váš e, ekologický otlačok a znižiť sociálne rozdiely, toto si myslím, že dosiahne cieľ, ktorý sme si stanovili. Čiže rozpočtová disciplína ale aj e, sociálne a um, environmentálne otázky. A teraz reformiem, reformy štruktúr, štruktúrálne reformy. Na jednej strane znížiť úlohu štátu a znížiť priame a nepriame e, náklady práce, keďže tu máme konkurenciu uh, pracujúcich z viacerých krajín. Ja si myslím, že to musíme využiť ako nástroj spolupráce, spolupráce medzi členskými štátmi tak, aby tu bola naozaj konvergencia smerom nahor uh, z hľadiska demokracie, hľadiska sociálneho aj environmentálneho, čiže Čiže na týchto pilieroch by sme postavili revíziu hospodárskej správy tohto balíka. My ho považujeme za potrebný, ale podľa nás nie je teraz v náležitej forme a nevyužíva sa náležitým spôsobom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Lander, a teraz pán Oflin na 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička úprava podmienok hospodárskej koordinácie v celej Európe je len ďalší pokus, ako zachrániť menu, ktorá nefunguje. Štruktúralne reformy, o ktorých tak veľa počúvame, často znamená len znižovanie miesta a nestabilnejšie zamestnania. Nezachrániť to menu, ktorá nefunguje, pretože Grécko nikdy nebude Nemecko a Taliansko nie je Holandsko. Nero, císar Nero, uh, na hosle, keď ho, horel horel Rím. Rím dnes nehorí, ale mena, ktorá nefunguje sociálnu štruktúru v krajinách, a nielen Taliansku, ohrozuje. Talent ľudí je najväčší kapitál, ktorý máme a preto nezamestnanosť je najväčším zlyhaním. No a mena, ktorá nefunguje, znamená mnoho nezamestnaných. Mnohí v politických skupinách, ktoré a patria k skupinám, ktoré stále podporujú stále podporujú menu, ktorá nefunguje, vedia veľmi dobre, že mám pravdu. Je čas na čase, je teda na čase hovoriť nahlas, zastaviť túto falošnú ideológiu na čas bližšie európskej integrácie. Tí z vás, ktorí sa vyznáte v ekonomii, to viete a už príliš dlho ste boli ticho, teraz je na čase, aby, aby ste ukázali odvahu. Ďakujem pekne. Máte modrú kartu od pána Lamberca. Akceptujete to? Nech sa páči. Máte slovo, pán Lamberc. Vážený pán Oflin, aby som s vami súhlasil aj s mnohými ďalšími, ktorí hovoria, že súčasný stav je ekonomicky neudržateľný. Spoločná mena bez spoločnej fiskálnej, sociálnej, environmentálnej politiky nefunguje. Ale treba k tomu dodať ešte dve veci. Čiže buď sa vrátime k disintegrácii hospodárskej a menovej únii na národné štáty, to, čo podporujete vy, alebo to vyriešime iným spôsobom a to zvýšením integrácie na fiskálnej a sociálnej stránke. To podporujeme my. Ako na to zareagujete vy? Áno, máte pravdu, je to jedna alebo druhá vec, ale rád by som poukázal na to, že sociálna solidarita v národných štátoch potrebná neexistuje. Ja si pamätám na znovu zjednotenie Nemecka a občania západného Nemecka sa stiažovali eh, na tie náklady, ale pretože to boli ich skrajania, tak to zniesli tie náklady. Nemci nezaplatia za Grékov, No a ak sociálna solidarita by existovala, bola by to správna odpoveď, ale závisí to od národných štátov na celom našom kontinente. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšou rečničkou je pani Barbara Kapel na 1,5 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som komisára Moskovičeho na výbore EKON, keď sme hovorili o Tupeku a Sixpeku, sa spýtala na to, ako vážne berie držiavanie eh, hospodárskych pravidel a hlavne E, paktu rastu a stability a tých sankcií, ktoré mali byť teraz automatické. On odpovedal, že to berie veľmi vážne a potom ešte dodal, ale že do marca, počka do marca budúceho roka, aby pre Francúzsko, Taliansko a Belgicko, ktoré sú problematické momentálne, našiel riešenie. A to je pre mňa to je pre mňa rozpor, nie, neznamená to ani, že to berie vážne, ale ja sa preto pýtam, čo nám, e, na čo sú nám komplexné pravidlá, pakt stability, dvojbalíček, šesťbalíček, pravidlá, ktoré sa nedodržiavajú a ktorých nedodržiavanie sa nesankcionuje. Čo sa stane do marca do budúceho roka? Francúzsky minister hospodárstva nám povedal, že chce voliť pravidlá hospodárstva, voľní slobodné zamestnania, povolí privatizáciu, štátne podely, predá a tak ďalej ekonómovia hovoria, že to sú všetko veľmi malé opatrenia, neprivedie to k, k rastu. V e, Taliansku sa uskutočnil minulý týždeň generálny štrajk. No ja vám poviem len toľko, že tie najlepšie opatrenia nič neprinesú, ak nebudú dodržiavané pravidlá a ak nedodržiavanie nebude sankcionované. E, ďakujem veľmi pekne. Teraz sa pán Zalba na dve minúty, nech sa páči. Vážená pani podpredsednička, vážený pán komisár, hovoríme o tupeku a sixpacku. Myslím si, že sú zrejme pozitívne výsledky. Ak si zanalizujeme situáciu krajín v eurozóne, dosiahli sa výrazné pokroky v procese fiskálnej konsolidácie a zároveň i pokrok v procese reforiem. Väčšina krajín začala príjmať dôležité reformné procesy. Okrem toho sa ukázalo, že tie krajiny, ktoré boli najambicioznejšie vo svojom procese fiskálnej konsolidácie a krajiny, ktoré najviac realizovali reformy, sú dnes krajiny, ktoré najviac rastú a sú to krajiny, ktoré vytvárajú e, najviac pracovných miest. Ale nie je to dostatočné. Musíme robiť ďalší pokrok. Musíme byť dôslednejší pri krajinách, ktoré nesplňajú tieto tieto pravidlá, pretože tieto krajiny ovplyvňujú ďalšie krajiny eurozóny. Ale ako povedal la pani predsednička, pán podpredseda, sú dôležité transparentné procesy. Je potrebné mať procesy, ktoré majú demokratickú legitimitu, pretože v kontexte, kde je potrebné završiť hospodárskú úniu a v konečnom dôsledku i politickú úniu, to bude vtedy, keď občania Európskej únie a čo občania eurozóny budú bližšie k Európe. A nedostatok legitimity uh, európskych inštitúcií je spojené s tým. Takže skutočne nastal čas zväčšiť demokratickú legitimitu, či už ide o 6 balík alebo balík. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšou rečničkou je pani Izabel Tomas na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár. Kríza začala roku 2009 a e, naozaj vidíme, že sú to nedostatky našej menovej uh, únie. Na tieto účely uh, sme uh, prijali viacero opatrení, európsky semester a tak ďalej úspory pre eh, väčšinu občanov a pomoc eh, bankám. Toto je tiež jedno z opatrení. No ale keď sa pozrieme na eh, realitu, tak musíme uznať neúspech nástroje, ktoré sme použili, teda tie úspory. Pán Lamasúr o tom hovoril a pravidla, ktoré boli uplatňované, tiež neboli na mieste. Eurozóna je stále ešte v kríze, 7 miliónov nezamestnaných naviac, tretina od začiatku krízy, zadlženie štátov sa neznížil, investície, deficit až 300 miliard eur ročne a deflácia hrozí. Ale čo je najdôležitejšie, sú tie priepasy medzi členskými štátmi napriek eh, konvergenčným pravidlám, ktoré vedú paradoxne k divergencii veľmi nízke eh, miery úrokov, eh, veľká miera likvidných prostriedkov, ktoré sú v dispozícii, ale raz sa nedosahuje. Čiže je tu nemožnosť pre členské štáty znova naštartovať svoje ekonomiky, ale a teda mnohé krajiny sú naďalej v kríze. E, pán Juncker to pochopil a e, navrhol svoj investičný plán a tiež chce flexibilitu pri výpočte verejného deficitu e, pokiaľ ide o príspevky k tomuto fondu členských štátov. E, tiež je potrebné pozrieť sa naozaj na tie nástroje, ktoré máme k dispozícii. Je potrebné podporovať investície, integrovať sociálne kritéria, otázku zamestnanosti, je potrebné prejsť k fiskálnej konvergencii a samozrejme sú potrebné aj makroekonomické pravidla, to je jasné a tie pravidla dodržiavať, ktoré máme. Ak sú tieto naozaj efektívne, a pravidlo konvergencie, stability a rastu. Tieto pravidla zatiaľ nepoviedli k ničomu inému než k recesii a k divergenciám. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. No a slovo pani von Storch. Áno, vážená pani predsednička a vážený pán komisár Dombrovský, vy ste ma dnes skutočne očarili. Vy ste hovorili o dvojbalíčku, šesťbalíčku, paktoch a tak ďalej. No a hovorili ste o úspechoch, ktoré dosiahli tieto balíčky. No ja som si toto všetko napísala na tom, ja som si tie úspechy napísala sem na tento papier, ktorý je ale úplne prázdny. Čiže úspechy opatrení, ktoré už máme 4 roky, ste vymenovali bez toho, aby ste uviedli nejaké čísla. Dnes, dnes ste pred stovkou poslancov, ale pred 500 milión, miliónmi európskych občanov a hovoríte toto o svojich úspechoch. Ja myslím, že to je skutočne veľmi málo. No a väčšina poslancov požaduje dodržávanie pravidel, pravidla treba dodržiavať. Kolega z FDP, pán Toiren, žiada liberálne opatrenia, no už všetky opatrenia zlyhávajú, no a vy, keď máte príležitosť povedať, čo sú vaše úspechy, predložite nám čistý list papiera. A to je zlá cesta. Ďakujem. Filip de Bakker Ďakujem pekne. Filip de Bakker je nasledujúci rečník na jednu minútu. Ďakujem pekne, predsednička. No, mne v tejto diskusii chýba pocit toho, že sa to týka nás všetkých. Hovoríme o členských štátoch, ktoré neplnia povinnosti, hovoríme o vyššej miere flexibility, ale v podstate úplne jednoduché ide o to, že členské štáty musia reštrukturalizovať rozpočty, musia modernizovať hospodárstvo a aj rozpočet tak, aby budúce generácie dostávali dôchodky. Ale teraz máme 6 balíček, 2 balíček na to, aby sme to vyriešili. A to ide. Musíme ich posilniť a zvýšiť demokratickú legitimitu, pretože treba jedno priznať, treba ozdraviť rozpočty, presadiť reformy na to, aby naše hospodárstva boli konkurencieschopnejšie. No čo sa stalo v minulosti v rôznych členských štátoch, to je neodôvodnené a ohrozuje ďalšie generácie. O to ide. Komisia v nadchádzajúcich týždňoch musí preveriť, ako posilniť opatrenia tak, aby členské štáty dokázali ozdraviť svoje rozpočty a dosiahnuť pokrok pri dosahovaní rastu. Ďakujem pekne. Eh, Rodríguez Rubio dostáva teraz slovo na jednu minútu. Ďakujem pekne. Hovorili sme o Tupeku. A tento Tupek ukazuje skutočne eh, na niektoré kroky, ktoré sa urobili. A skutočne sa tu ťažko hodnotí eh, tieto problémy poukazuje sa na, ako v Spojených štátoch na eh, Černochov, tak ako u nás Pact Stability eh, sa používal v minulosti eh, ako nejaká náprava, nejaké pravidlá, ale skutočne nás to viedlo ku katastrofe a je to ekonomický trest pre tých, ktorí sú iní. Európska únia má isté pravidlá, ktoré boli dohodnuté i pre menšinu a tu sa niečo legitimizuje, čo nie je legitimné. Ide tu o dôvody a nie je len nejaké symptómy. A... Ďakujem pekne, pani predsednička. No. Slovo teraz dostáva poslanec Marko Zany na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Ja si nemyslím, že jednoduchá revízia hospodárskeho riadenia stačí na to, aby sme stranili túto krízu. A ani príčiny recesie Sixpack a Tupac sú je tragické doplnenie cesty od roku 1997 s eh, rastu a stability už to meno je ako facka, preto, pretože stabilita znamená recesia a o raste sa nedá vôbec hovoriť. No a ja žiadam kolegyne kolegov, ste si prečítali esej Giuseppe Guarina minulý týždeň. Minulý týždeň prišiel do Bruselu, no a on argumentuje, a ukazuje sa jasne, že tieto pravidlá nezodpovedajú e, dosahovaniu cieľov. No a pozrieme sa na ducha dohôd a odstránime tieto, tieto e, zlé pravidla. Ďakujem pekne. A pán Zinedinos na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Minulých 5 rokov táto kríza postihuje postihuje Grécko. No a v EÚ máme jasne dvojité štandardy. Niektoré krajiny obvinujú ďalšie krajiny z toho, že sú nezodpovedné a žiadajú veci, ktoré zabezpečujú ich národnú suverenitu. Všetky tieto veci, Tupac a Sixpack, znamenajú, že v podstate bude hospodárske väzenie, kde bude všetko závisieť od čísiel a štatistík na úkor ľudí v týchto krajinách. A ja vás uistujem, že nie je, nemá zmysel presvedčiť našich ľudí o tom, že to je pre ich dobro obyvateľe Grécka, Talianska Španielska to v žiadnom prípade neakceptujú, pretože len vy chcete urobiť všetko to, čo vám hovoria banky. My musíme dosiahnuť to, čo slubujeme. Rasta, pracovné miesta, boj proti nezamestnanosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Rosáty, na dve minúty, nech sa páči. You have the floor. Nech sa páči, máte slovo. povedať, že uvažam, že systém disciplíny fiskálnej... Ďakujem pekne za slovo. Fiskálna disciplína je pre mňa podstatným prvkom v rámci našej menovej únie v členských štátoch ale nie je tu žiadna fiskálna protiváha, ten systém nie je úplne jasný. Kríza v Európe vypukla nie preto, lebo sme zaviedli euro, ale preto, lebo niektoré členské krajiny mali nadmerné zadlženie. Nadmerné zadlženie a mm, v žiadnom texte im také zadlženie nebolo predpisované. Nebola to iniciatíva EÚ. Skúsenosti z fungovania dvojbalíka a šestbalíka ukazujú, že je potrebné urobiť určité modifikácie, ale systémy sú veľmi komplikované, veľmi zložité, e, nie len pre, odbor, nie pre odborníkov, ale pre verejnú mienku a tento systém sa dá vykladať tým aj oným spôsobom. Napríklad e, často počúvame nekonečné diskusie o miere prispôsobenia týchto systémov. Čiže je potrebné ich zjednodušiť tak, aby boli pochopiteľnejšie, aby boli jasnejšie aj pre bežných občanov. To je prvá vec. Druhá vec. Chcem povedať, že systém, ktorý máme, je príliš politický. Tá politická dimenzia je tam nadmerná podľa môjho názoru. Čiže nejde iba o otázku nadmerného deficitu a postup uplatňovania v takomto prípade, ale týka sa to aj lehôd, pokiaľ ide o predkladanie určitých dokumentov. Ja si myslím, že ak by sme mali právne pravidlá, tak e, by to nemalo byť predmetom politických diskusí. To v žiadnom prípade. A teraz ten ownership, to osvojenie si. Bolo nepriateľné, aby politici ukázali na Brusel, že to je Brusel, ktorý nám nanúcuje uh, fiskálnu disciplínu. Nie, fiskálna disciplína, ve to je predsa vec, ktorá by mala byť súčasťou národnej legislatívy, národných zákonov, koherentne na úrovni EÚ. Takto by politici boli povinní uplatňovať rozpočtovú mm, konsolidáciu. Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega Grosati, možno ste si všimli, že máme istý menší program e, s poradím rečníkov. Takže pani Toria, najprv vidím vás. Takže možno by mohli pomôcť služby frakcií, keď vyvolám e, kolegu, potom možno nasledovných dvoch. Takže pani Toja, pán Van Dalen bude nasledovať a potom kolega Torvalds. Takže nech sa páči, pani kolegyňa Toria. signor commissario, se le dispos- Vážený pán komisár, ustanovenia six six-packu a dvojpeku vznikli preto, aby sa zabránilo šíreniu dl- dlhov, ale tá situácia je negatívna zo všetkých pohľadov. Chcem položiť otázku, čo ešte treba urobiť, aby ste konečne e, pochopili, že to nefunguje. My ne ignorujeme pravidlá, ale potrebujeme pravidlá, aby boli účelné a aby boli efektívne a potrebujeme správne druhy investícií a výdavkov, ktoré zvyšia HDP, flexibilita a dôveryhodnosť sú dôležité, čiže možno keď bude nebude dostatočná flexibilita, to tiež môže vplývať negatívne. Takže možno, otázka je, či by nám nemal skôr vládnuť počítač, alebo či výsledky stanovené. Keď sa pozrieme na Taliansko, ide tu o flexibilitu i pre spolufinancovanie projektov v rámci e, agendy 2020. A musíme sa pozrieť na fiskálne politiky, politiky rastu a pozrieť sa na to, aký je dopad. Ľudia hovoria o tom, čo sa deje v Taliansku, čo robí Taliansko. Taliansko realizuje reformy, snaží sa splniť pravidlá, ale potrebujeme inteligentnú ekonomickú politiku, ktorá nás dostane tam, kam sa dostať chceme. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Toja. Slovo dostane pán, pán Dálen, potom kolega Torvalds, potom kolega kartu Takže nech sa páči, pán Van Dalen má slovo. Ďakujem pekne, pán eh, predsedajúci. Výsledky, eh, hodnotíme výsledky Sixpacku a Tupeku eh, v ťažkej situácii. Práve teraz, keď nám európsky lídry hovoria, že hospodárska kríza sa končí, zistujeme, že sú tu problémy naďalej. Poprvé Francúzsko, Taliansko a Belgicko nemajú, nedali do poriadku svoje štátne financie a pri e, naplňaní kritérií dohodnutých e, sa upúšťa od týchto a táto nespravodlivosť, neprávosť ohrozuje dôveryhodnosť správy hospodárskej záležitosti. Po druhé, stále existujú krajiny v eurozóne, ktoré tam v podstate nepatria. Pán Samaras a Penizelus. To, že chcú mať predčasné voľby, ukazuje, že e, Grécko by malo vystúpiť e, z eurozóny, e, zdevalovať svoju menu a pozrieť sa na budúcnosť a budúcnosť tejto krajiny v rámci eurozóny bude náročná a stále nebude jednoduchá. Obávam sa, že politická elita nebude počúvať moje rady a následkom toho bude, že ešte počas nasledovných rokov budeme sa boriť s vysokou nezamestnanosťou a európskej ekonomiky mimo europriestoru budú v lepšej situácii ako tie, ktoré sú v rámci EÚ, ako je to dnes. Ďakujem pekne. Pán Van Dalen. Pôjdeme teraz manuálne, ale nemôžem garantovať, že to bude bez chyb. Čiže slovo dostane pán Torvalds potom Katru Kalos, potom kolega Mach. Takže nech sa páči, pán Torvalc, jedna minúta. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o Tupek a Sixpack, ich cieľom bolo stabilizovať ekonomickú a finančnú situáciu a dôvody boli zrejmé. Krajiny v Európe. Počas 30 rokov po druhej svetovej vojne žili nad svoje možnosti a dúfali sme, že tieto šťastné dni sa vrátia, nevrátili sa však a krajiny sa zadlžili, skončili s veľkým zaťažením, dlhovým zaťažením, ktoré bolo neznesiteľné. Zároveň vývoj v súvislosti s globalizáciou bol taký, že v historicky krátkom čase e, bankové a finančné sektory boli schopné prevziať situáciu tak, e, získať takú silu, ktorú nikto neočakával v čase, keď sa zmluvy e, formulovali. A teraz musíme sa pozrieť na to, ako budeme pokračovať. Ďakujem pekne. Slovo dostane pán kolega Katru Kalos pán Mach a pán Golniš. Nech sa páči, pán Katrugalov. Vážený pán komisár, komisia samotná e, pripustila isté obmedzenia, napríklad nedostatočná transparentnosť. Eurogroup e, alebo podobne, sú tu skupiny, subjekty, ktoré nemajú skutočnú legitimitu a mnohé ďalšie. Všetky tieto aspekty sú dôležité, keďže vidíme tu systém, ktorý narúša rozpočtovú suverenitu členských eh, štátov. Namiesto toho, že by sa uznalo, že eh, úsporné opatrenia sú kontraproduktívne, boli prijaté ďalšie opatrenia, ktoré budú viesť k ďalšej stagnácii, zvyšia nezamestnanosť a zvýšia prieposť medzi európskymi krajinami. Je na ľuďoch v Európe, aby táto špirála sa otočila a aby sa nový európsky sociálny model znova zaviedol a možno e, v nasledujúcich voľbách to budú Gréci, ktorí budú prví. Ďakujem pekne, pán kolega Kalos. Slovo dostane pán Mach, potom pán Golniš a Stoložan. Nech sa páči, pán poslanec Mach. Vážený pán predsedajúci, vážená komisia, dámy a páni, komisia hovorí, že má teraz lepšie pravidlá, ale je to jeden problém. Tieto pravidlá nik nedodržiava. Pozrite sa na Francúzsko. Vo Francúzsku je deficit vyše 4% HDP a vy sa tvárite, že to neexistuje. A keď sa niekto snaží dodržiavať vaše pravidlá, tak za cenu zastavenia hospodárskeho rastu a je to za cenu rastu nezamestnanosti. Jedno zlé politické rozhodnutie, zavedenie eura jednotnej meny, sa snažíte liečiť druhým zlým politickým rozhodnutím a to je diktovanie prísnych rozpočtových pravidiel. To nemôže fungovať, preto vyzývam Európsku komisiu, pripravte zmenu zmluvy o EÚ tak, aby bolo možné legálne vystúpiť z eura. Viete, že v Grécku, v Taliansku a v iných krajinách vyťazia strany, ktoré nechcú euro, potom bude môcť, eur, potom bude môcť Eh, odísť Taliansko a Grécko a Česká republika tam nebude musieť vstupovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Mach od pani kolegyne Bereš. Akceptujete otázku? Nech sa páči. Pani poslankyňa Bereš. Drahý pán kolega, neuznávate tie problémy, v súvislosti s tým, že niektoré z týchto pravidel majú procyklický charakter, charakter, teda že je potrebné pomôcť krajinám, ktoré majú problémy sa prispôsobiť, že je to v záujme všetkých, vrátane tých, ktorí momentálne majú prebytok. A čo si myslíte o tom, čo povedal pán Draghi, ktorý chce, aby sme zmobilizovali globálny dopyt v rámci eurozóny? Čo si o tomto myslíte? Herr Kollege Mach. Pán Mach. Pokiaľ centrálna banka hovorí, že chce stimulovať ekonomiku, tak to vždy znamená, že chce zneužívať monopol v menovej politike, že chce robiť infláciu a riešiť problémy na úkor e, ľudí, ktorí používajú peniaze. Myslím si, že namiesto snahy riešiť problémy cez centrálnu banku je lepšie nechať krajiny, ktorým euro nepasuje, aby odišli z eurozóny. Ďakujem pekne, pán Mach. Vážené kolegyne, kolegovia, máme tu zoznam, ktorá fun- ktorý funguje len tu na plenárke, ale bolo by dobré, aby služ- služby frakcií nám oznámili, kde to nefunguje, aby sme mohli napraviť eh, chyby, ktoré máme na tomto zozname. Takže pán Golniš 1,5 minúty, potom pán Stoložan a pán Fernández. Pán Golniš, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Pán Moskovi si tu mohol byť spolu s vami, bol kedysi ministrom hospodárstva a prispel k peknému deficitu, Hovoria mi, že jemu sa páčia v Atenách grecké sochy, že ich tam práve obdivuje a keď príde sem, potom bude môcť zmerať dekadenciu európskej civilizácie, keď sa pozrie na tie otrasné malby, ktoré sú tu zavesené na chodbách, ktoré napríklad degradujú imič Ježiša Krista a jeho matky. No ale vaďme sa k prozaickejším otázkam. Šesbalík a dvojbalík to sú záväzné texty, ktoré rozpočtov politiku členských štátov dávajú pod kontrolu komisii viacerí rečníci, už hovorili o tom, že tie pravidlá sú e, komplikované a že zlyhali, že ten systém je potrebné zreformovať alebo dokonca odstrániť. Ale máme tu určité ustanovenia, Členské štáty ich e, zatiaľ neratifikovali. Je to napríklad e, zmluva o stabilite, koordinácii a správe. Vypočuli sme si vyhlásenia pána Junckera, ktorý hovoril, že to všetko by sa dalo uplatňovať s flexibilitou. Ja osobne si myslím, že mu skôr išlo o ukludnenie poslancov, ako aj európskych občanov, pretože výsledky sú známe, deštrukcia dôchodkových systémov, podkopa sociálnej politiky, produktívnej štruktúry a tak ďalej. Koordinácia by sa mala diať smerom nahor, no ale tomuto určite nedôjde, ak Európa bude otvorená e, naozaj e, nekalej, e, nekontrolovanej konkurencii. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán kolega Golniš. A teraz na dve minúty kolega Stolojan, potom pán Fernández a potom pán Sulík. Pán Stolojan, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Máme systém hospodárskej správy v Európskej únii taký, ktorý funguje. Problém nespočíva v štruktúre tohto systému, Problémy sú skôr s implementáciou tohto systému správy. Národné parlamenty v určitých krajinách sú zapojené do celého tohto procesu, pokiaľ ide o definovanie národných reformných programov, konvergenčné programy alebo programy stability, ktoré vlády potom posielajú Európskej komisii. To je prvá vec. Druhá vec. Niektoré členské štáty síce súhlasia s odporúčaniami, pokiaľ ide o zmeny, potrebné zmeny v rozpočtovej politike. Napriek tomu však členské štáty neprimajú potrebné opatrenia tak, aby sa tieto odporúčania pretavili do praxe. Čiže sú tu určité verejné vyhlásenia týkajúce sa nedostatočnej miery flexibility v celom systéme v šesťbalíku, v dvojbalíku. Ja osobne som toho názoru, že nejde o systém hospodárskej správy EÚ, ktorý je problémom ako taký. Ja si myslím, že skutočný problém ten spočíva v strate konkurenceschopnosti určitých členských štátov a v nedostatku prísnosti, pokiaľ ide o politiky, ktoré by mohli naštartovať konkurencieschopnosť, produktivitu, investície, pokiaľ ide o efektívne využívanie verejných prostriedkov a technologický pokrok. Ďakujem. Ďakujeme, pán Stolojan. Máme tu pre vás otázku od pána Saniho. Akceptujete tú otázku? Nech sa páči, pán kolega Sani. Eh, ja som sa chcel kolegu spýtať, či je naozaj presvedčený o tom, že hospodárske správovanie eurozóny funguje, keď koncom roku 2013 iba 4 zo 17 krajín splňajú kritéria paktu rastu a stability. Ja si myslím, že nemáme hovoriť o nejakých chýroch, že je dobre pozrieť sa na tie štatistiky a konkrétne čísla a takto podkuť, svoje vyjadrenia. Ďakujem pekne za vašu otázku. Máme tu verejné zadlženie, máme tu stratu konkurenceschopnosti a keď sa v takejto situácii ocitnete, tak môžete jedine reštrukturalizovať. A na toto je potrebná solidarita. Partnery ti musia dať potrebný čas, aby si mohol urobiť reformy, ktoré je potrebné urobiť v krajine. Ďakujem. Vielen Dank, Herr Kollege Stološan. Ďakujeme, pán kolega Stolojan. A teraz na minútu a pol kolega Fernández, potom pán kolega Sulík, potom pán Guoga. Pán Fernández, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Finančná kríza z roku 2010 jasne poukázala na ekonomické problémy Európskej únie, ktorá potrebuje lepšiu správu hospodárky záležitosti. Vznikli 6 balíček a dvojbalíček, o ktorých dnes diskutujeme, ktoré mali za cieľ kontrolovať fiskálnu politiku krajín. Avšak hm, nebola to finančná kríza v roku 2012, kedy Európska únia zistila, že tie problémy, ktoré im čeli, je eš, sú ešte väčšie a vznikol projekt Bankovej únie to však všetko predstavuje len začiatok. To, čo potrebujeme, je solidnú, pevnú fiskálnu úniu. A preto chcem, aby tieto fiskálne pravidlá, o ktorých hovoríme, aby mohli byť e, odrkadlené v národnej politike e, krajín. Nemôžeme analyzovať finančnú e, situáciu v jednotlivých krajinách, keď budeme sa pozerať len na rozpočty krajín. Potrebujeme, aby Európa internalizovala efekty fiskálnej politiky v rámci únie, nielen jednotlivé krajiny. A preto musíme urobiť revíziu týchto fiskálnych pravidiel a koordináciu e, ekonomických a hospodárskych politik e, v krajinách e, v rámci Európskej únie a musíme zreformovať tiež pakt stability a rastu. Nie len preto, aby e, bola lepšia flexibilita systému, ale v princípe, aby sme zahrnuli túto európsku analýzu, aby sme mali globálny prístup k rozpočtovým politikám jednotlivých krajín v rámci Európskej únie. Pán Dombrovský, nemôžeme povedať, že ten systém dobre funguje. Tie výsledky to zatiaľ neukazujú. Potrebujeme väčšiu flexibilitu a potrebujeme európsky projekt fiskálnej politiky. Ďakujem, pán kolega Fernández. A teraz na minútu a pol kolega Sulík, potom pán Guoga a potom pán Silikiotis. Takže pán Sulík, nech sa páči. Dankeschön. Funktioniert's? Ah. Dankeschön, meine Damen und Herren. Der Sixpack ist in Gültigkeit. Ďakujem pekne. Sixpack platí od decembra 2011 to znamená už celé 3 roky. E, Sixpack mal byť zavedený ako podpora takto rastu a stability, pretože toto nikto nebral vážne. Pozrieme sa teda na výsledky. V týchto troch rokoch, v ktorých Sixpack existuje a je platný, narastli dlhy v Taliansku zo 110 na 130 HND HDP. Španielsku na 190%, vo Francúzsku z 80 na 95%. Tieto krajiny Sixpack neberú vážne. Pozrime sa na Francúzsko ako príklad. V roku 2010 Francúzsko povedalo, že v roku 2012 dodržíme hranicu 3% deficitu. V roku 2012 potom Francúzsko povedalo, my si to dodržíme v roku 2015. No a v roku 2014 to bolo zase delené 2017. Nie sú tu žiadne sankcie. No a na to francúzsky minister financí pán Sapan povedal, komisia nemá právo zamietnúť náš rozpočet, suverenitu má len francúzsky parlament. No a teraz pán Sapán a jeho predchodca, pán Moskovičík, má kontrolovať, má tohto pána má kontrolovať pán Moskovič, ktorý je jeho predchodcom. Toto je len snáď zlý vtip. Ďakujem pekne. A teraz na minútu kolega Goga a potom pán kolega Silikiotis a potom kolega Hekmak. Ďakujem pekne, pán predseda. Výbor Imko sa momentálne zaoberá správou o lepšej integrácii jednotného trhu a tohto piliera do európskeho semestra. Ja si myslím, že jednotný trh je kľúčový, pokiaľ chceme dosiahnuť rast. A toto je vec, na ktorú sa nezameriavame, keďže členské štáty zlyhali pri implementácii kvalitných odporúčaní, kvalitných smerníc. A toto je práve to, v čom zlyhávame. Výročná správa o integrácii jednotného trhu, veď tu komisia nepredložila. Kde ju máme? Európsky parlament by chcel navrhnúť viacero analytických eh, nástrojov, parametre, musíme merať náš výkon. Každý musí vedieť, ako na tom sme. Metodika merania, znižovania byrokratickej záťaže. Tu zlyhávame. Pri veľa byrokratickej záťaže všetko je zložité. Zmerajme to a zmeňme veci na tomto základe. Ďalej chcem zdôrazniť dôležitosť implementácie európskeho semestra. Inak eh, nemá zmysel mať pilier jednotného trhu. Ďakujem pekne. Rečník je prerušený predsedom a teraz na minútu nasleduje kolega Silikiotis, potom kolega Hökmark a potom pán Tank. Pán Silikiotis, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Vyhodnotenie zo strany komisie nepovažujem za seriózne. Vidím za tým politickú motiváciu, tvrdenie, že týchto 8 legislatívnych aktov bolo úspešných. Je, to úspech neoliberálnej politiky. Ale vôbec ich netrápi to, že za ostatných 7 rokov európska ekonomika stagnuje. Tiež tvrdíte, že je pozitívne to, že deficity sa znižujú, ale ani slovko nepadlo o sociálnych nákladoch tohto znižovania deficitov. Nezamestnanosť mladých, to, že mnohí upadajú do chudoby, je tu obrovská prípas medzi centrom a perifériou v Európe. Toto sa vôbec v tej správe nespomína. Komisia definuje hospodárskej politiky členských štátov. Veď to nemá žiadnu politickú legitimitu, demokratickú legitimitu. Ďakujem za pozornosť. Jotis. Ďakujeme pekne. A teraz pán Hökmar dve minúty, potom pán Tank a potom pán Kalvet Šambon. Mikrofón. Mikro. Mr. Speaker, thanks to the... Pán predseda, pán komisár, ďakujem za kvalitný úvod. Ja si myslím, že sú dva také body, ktoré si zaslúžia zdôraznenie. Poprvé, cesta, ktorá podkopáva sociálnu bezpečnosť a zabezpečenie, rast nezamestnanosti, pokles konkurenceschopnosti, sociálne nepokoje, vydávanie peňazí, ktoré nemáte. Keby deficity boli riešením, keby tieto boli stimulovali hospodársky rast a zamestnanosť, tak by sme neboli v takej situácii, v akej sme. Tá kríza by nebola taká. Konsolidované rozpočtové politiky nespôsobujú tieto problémy. Problém spôsobila predstava, že hospodárske problémy sa dajú riešiť zvyšovaním deficitov a dlhového zaťaženia. O toto predsa išlo. Uvedome si to. To je prvá vec. Druhá vec. Revízia, preskúmanie paktu rastu a stability. Možno je to na mieste, ale je dôležité naozaj sa pozrieť na inú vec, keď sa komisia zaoberá deficitnými krajinami, ktoré oddalujú svoje štruktúralne reformy, ktoré nedodržiavajú pravidla, dôveryhodnosť. Ide o to, aby sme boli dôveryhodní. Európska únia musí byť dôveryhodná. Komisia musí byť dôveryhodná. Pak rastu a stability musí byť dôveryhodný. A ak podkopeme túto dôveruhodnosť tým, že veľkým členským štátom umožníme zbaviť sa svojich záväzkov, nedržiavať pravidlá, nedostatok odpovednosti, tak to bude stáť stratu dôveryhodnosti nás všetkých a nevyrieši to žiadne problémy. Naopak ďalšie to vytvorí a tá kríza bude ešte hlbšia. Buďme dôveryhodní, držme sa pravidel. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán kolega Hakmark. Máme tu pre vás modrú kartu. Kolegyňa Matia sa vás chce niečo spýtať. Môže? Pán Hakmark, môže sa vás kolegyňa Matias spýtať? Áno. Takže nech sa páči, pani poslankyňa. Ďakujem pekne, pán kolega. Pozerám, že tým pravidlám absolútne veríte. Hovoríte, že je potrebný deficit a zadlženosť. Deficit klesá tým, že sa znižujú citlivé výdavky rúca sa sociálny štát. To sa deje, čiže aké opatrenia chcete uplatniť na znižovanie dlhov, veď dlhy stále rastú. Postačujú tie opatrenia? Čo chcete urobiť, aby klesli dlhy, ak nechceme tie dlhy reštrukturalizovať? Ďakujeme pekne, pani Matias. Teraz pán Hökmak. Pani Matias, no musím povedať, že tá hrozba štátu blahobytu, sociálnemu štátu, tá vyplýva z politik, ktoré vy obhajujete predstava, že môžete vydávať peniaze, ktoré nemáte. Toto nás vedie k drakonickej skutočnej politike úspor, ktorú máme teraz v členských krajinách. A potom tu nie sú investície do podnikov, do priemyslu, nie je zamestnanosť. Pozrite sa realite do očí, obzrite sa okolo seba. Kde sme boli úspešní, sme zlyhali, tak aby sme mohli byť všade, po celej EÚ. Ďakujeme pekne, pán kolega Hökmark. Ešte umožním druhú modrú kartu. Ak dovolíte, a dám slovo iba kolegom, ktorí ešte nevystúpili. Pán kolega Hökmark, môže sa vás aj kolega Mono niečo opýtať? Nech sa páči, pán Mono. Mono aussi? Einen Moment. Momentiček. Chcel by som byť naozaj spravodlivý. Aha, pán Mono už vystúpil. Dobre. Čiže pán Golniš môže vystúpiť, lebo pán Golniš sa prihlásil ako prvý. Me, me, merci, merci. Momentiček, momentiček, prepačte. Pani kolegyňa Beres, ja som to jasne povedal. Dve otázky môžu byť, keď sa prihlási viac ľudí s otázkou, tak e, rozhodnem o tom, kto vystúpi podľa toho, kto ešte nevystúpil. Pán Golin sa prihlásil ako prvý, preto má možnosť tejto druhej otázky. Pán Hekmark s tým súhlasí, nemá s tým problém, takže pán Golniš dostáva slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj stručne. Pán Hekmark, vy ste stigmatizovali deficit verejných financií. Áno, váš názor je pripustný do určitej miery, ale nemyslíte, že tieto deficity sú dopadom čohosi, čo je ešte závažnejšie, a to sú deficity rovnováhy obchodnej bilancie. A tieto deficity obchodnej bilancie spôsobuje to, že európsky trh je otvorený, je otvorený všetkým krajinám, ktoré neuplatňujú rovnaké pravidla ako my. Všetkým krajinám, ktoré neuplatňujú rovnaké pravidla ako my. Ďakujem pekne, pán Golniš. Teraz pán Hokmar môže odpovedať. Bez mikrofónu. Pán predseda, pán Golniš, obzrite sa okolo seba. Voľný obchod. Kde je, tam je prosperita. Kde je protekcionizmus, taký, aký vy presadzujete, tak tam tá prosperita nie je. Nikde na svete nenájdete kútik, kde by boli rozvinuté spoločnosti, hospodárstva bez otvorenosti. Členské štáty EÚ. Tí, ktorí zvládajú krízu, tak to sú tí, ktorí presadzujú voľný obchod. Nebudem vážiť, že sa predali k našim radom, lebo viem, že vy toho nie ste schopní. Pán Hökmark bol prerušený predsedom. Ďakujeme pekne, pán Hökmark. Ja sa naozaj snažím o spravodlivosť a k tomu platí aj to, že na otázku je 30 sekúnd a na odpoveď tiež len 30 sekúnd. A teraz na minútu a pol vystúpi kolega Tank, potom kolega Calvet Champon, potom kolega Lejarik. Nech sa páči, pán Tank. Ďakujem pekne, predseda. Budem pokračovať po holandsky. Predstavte si zlé počasie, prší, blízka sa, hrmí. Čakáte, že lietadlo tom pristane, s autopilotom nie, samozrejme. V európskom hospodárstve stále je veľmi zlé počasie, inflácia je vysoká, dlhy sú príliš vysoké, rast je nízky a dôvera veľmi kolísavá komisia hodnotí opatrenia, ale v autopilotom už to zlé počasie pre európske hospodárstvo sa nezohľadňuje ani neodstraňuje. No aké pravidlá v týchto ťažkých podmienkach potrebujeme? No, konkrétny bod rozpočtovo-politickom rámci štrukturálny deficit je veľmi dôležitý pojem, ktorý je to krásny pojem, ale je to ako letieť s chybným výškomerom. Dnes vidíme, že komisia rôzne hodnotí štruktúrálny deficit. Štruktúrálny deficit sa v priebehu roka môže výrazne zmeniť. A to nezabezpečí hladké pristátie európskeho hospodárstva. Ďakujem pekne, kolega Tang môžem povedať, že autopilot nám už funguje dnes, a preto nebudem musieť oznamovať ďalších rečníkov. A nasleduje kolega Kalet Šambon na jednu minútu. E, e, Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, prejdem do Španielčiny. Chcel by som sa na to pozrieť z politického hľadiska dôveryhodnosti Európy a európskeho projektu preto sme boli mnohí z nás zvolení. Sixpack a Tupac si musia získať túto dôveryhodnosť. Samozrejme, ťažké je reformovať niečo také e, zásadné, ale minimálne niektoré e, na, veci treba napraviť. Napríklad diskriminácia pri implementácii, čo narúša dôveryhodnosť e, Európy, ako i nedostatočná kontrola a to napríklad v Španielsku sa udialo. Nebude dôveryhodný tento balíček, pán komisár, pokiaľ nebudeme hovoriť o energetickej únii, o jednotnom trhu, ako i kapitálovom trhu a podobne. A napokon tiež e, sa nevytvorí solidarita, pokiaľ nebudeme hovoriť o probléme e- eurodlhopisov a kontrole. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. Kolegu Lehiarika tu nevidím. Možno to súvisí s našou informačnou tablou. No a ak príde dokonca prejavu kolega Santa, tak mu ešte povolím prejav. No a nasleduje kolega Niedermayer, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia. Najskôr by som chcel povedať, že som veľmi rád, že môžeme hovoriť o tejto téme, o tom, že hovoríme o pravidlách, ktoré boli schválené No a myslím, že je čoraz vyššia pravdepodobnosť, že krajiny budú mať lepšie hospodárske politiky, politiky, ktoré budú lepšie pre krajiny a pre nás všetkých. A tiež politiky, ktoré nám pomáhajú, pomohli zastaviť dlhovú krízu, no a táto nespôsobuje len krajiny z eurozóny, ale aj mnohé ďalšie. Ja som prekvapený, že mnohí hovoria, že pravidla zlyhávajú. Myslím, že zlyhala politika pred krízou v mnohých štátoch. Politika, ktorá vytvárala vysoké deficity, zvytvárala, zvyšovala výdaje, a žiadali tolerantnosť voči zlým ekonomickým politikám, ak sa snažíme nájsť niekoho, kto je zodpovedný za súčasnú vysokú nezamestnanosť, tak eh, toto sú hlavní podozriví. Čo však teraz robiť? Myslím, že sa nemôžeme meriavať na zmenu rámca. Musíme byť opatrní príjmať nezvážené zmeny. A navýšenie e, úrokových sadzieb o 1 percentuálny bod zvýši deficit a rozpočtu je 1%. No a do budúcnosti môžeme hovoriť o mnohých veciach, mimo iného o tom, ako prinútiť krajiny, aby rešpektovali špecifické odporúčania zaistili rovnováhu alebo ako venovať viac pozornosti krajinám mimo eurozóny. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Niedermayer. A teraz nasleduje kolega Sant. Nech sa páči. Sob... Grazie, Havnasur, prezident. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci Sixpack a Tupac majú za cieľ zabezpečiť, aby sa pravidla eurozóny dodržiavali. Poskytujú prístup, ktorý sa dá zmerať, na základe ktorého sa dá zmerať ekonomický a finančný výsledok. Avšak neexistuje centrálna zjednotená funkcia v rámci projektu eurozóny. Musíme si položiť otázku, či ubezpečenie, ktoré máme, je dostatočne robustné. Zatiaľ v srdci tohto projektu politické faktory uh, sú hlavné. Týka sa, týkajú sa politického kapitálu spojeného s týmito projektom. E, idú podľa multilaterálnych princípov medzi aktérmi, ktorí reagujú na národné záujmy, ktoré sa menia a nie sú často konvergentné. Pozitivistická superštruktúra benchmarkov, scoreboardov a ďalších e, indikátorov, ktoré sú súčasťou tohto projektu, slúžia na to, aby maskovali túto realitu. Možno sa zaoberajú len symptómami a nie skutočnými dôvodmi europrojektu. Zmenu fungovania eurozóny je potrebné zrealizovať, aby bola transparentnejšia, čo si vyžiada krok smerom k politickej federálnej štruktúre. Je to však krok, ktorý sa zdá byť pomerne náročný. Takže pri aplikácii Sixpacku a Tupacku je veľmi jednoduchá otázka, ktorú si položiť. Či tieto mechanizmy na všetkých úrovniach zodpovedajú celkovým záujmom eurozóny ako celku, alebo skôr odzrkadľujú národné záujmy jednotlivých členských štátov. Nie je možné dať jednoznačnú odpoveď na túto otázku. Táto nemožnosť odzrkadľuje hlboký a systematickú chybu v účele a dizajne týchto súčasných mechanizmov, ktoré, boli, ktoré vznikli na základe diplomatických rokovaní. Ďakujem pekne. Nasleduje kolega Kircos. Ďakujem pekne, predseda. Ja myslím, tu riziko, že si budeme niť mechanizmus s podstatou. Môžeme kritizovať Tu balíček, šesť balíček a snažíme sa pokaziť teplomer, aby sme nevideli tú horúčku, pretože trpíme a finančnou rozpočtovou chorobou. že máme čiastkové úspechy. Írsko, Portugalsko, Estonsko a Lotyšsko vedli dobrú prácu a mohli, mohli prijať euro. A Cyprus, tam sa to darí dobre, bohužiaľ, moja krajina Grécko sa neustále trápi problémy Grécka. 35 rokov som bol žurnalistom, a venoval som sa týmto problémom ešte pred zavedením eura a ešte pred opatreniami dvojbalíčka, šesťbalíčka. No a vo všeobecnosti situácia bola podobná. Uplácali sme veľmi vysoké dôchodky, mali sme veľmi drahý sociálny štát, ktorý nebol financovaný zo súkromného sektora. A chcel by som povedať eh, kolegom euroskeptikom, skeptikom proti euru, a ktorí tvrdia, že u nás veľké problémy spôsobuje euro. Ja chcem vám povedať, že v minulosti sme vyplácali dôchodky v eurách, čo bolo 100 alebo 120 z poslednej mzdy. Vo Veľkej Británii dôchodky sú 35 Takže problémy nespôsobilo euro práve naopak. Euro umožňuje reštrukturalizáciu nášho dlhu tak ako v Írsku, to môže viesť k znižovaniu nakladov na požičky. No a opatrením pána Draghiho euro sa oslabuje a pomáha to pri exporte aj takým krajinám ako je Grécko. Ďakujem pekne, pán Kircos. Vážený pán kolega, príjmate otázku od kolegu Váliho? Kolega Váli, nech sa páči. Ďakujem pekne. Len veľmi jednoduchá otázka. Myslíte, že euro je udržateľná jednotka pre vašu krajinu aj úrokové sadzby, ktoré vyplácate, či sú udržateľné, čiže približne 9% v období hospodárskej krízy, pričom Nemecko platí až negatívne úroky. Je euro udržateľné bez jednotnej úrokovej sadzby. Ďakujem pekne. Ja by som bol rád, aby naša úroková sadzba bola podobná ako úroková sadzba Írska, ktorá vydáva 10-ročné dlhopisy za 1,5%. Ale porovnajme to s Portugalskom, ktoré je v podobnej situácii. Ich cenné papiere úrokovú sadzbu 2% a skutočnosťou ostáva, že naša úroková sadzba vstúpla práve preto, že finančné trhy si nie sú isté, či dokážeme splatiť naše záväzky. Ďakujem pekne. Pán Kircos, a ďalšia modrá karta kolega, kolega Lukeho. Vážený pán kolega, ja som s veľkým záujmom si vypočul, že euro umožnilo Grécku reštrukturalizovať svoje e, dlhy. Nebola to dobrá vôľa e, veriteľov, čo viedlo k reštrukturalizácii dlhov, ktorí sa zriekli pohľadávky 100 miliard eur. A nebolo by pre Grécko oveľa jednoduchšie, keby malo vlastnú centrálnu banku a vlastnú menu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne nie je v súkromnom sektore, takže máme morálnu povinnosť zaplatiť. Samozrejme, zaplatíme na čas. Hovoríme o reštrukturalizácii dlhu. Chceme, aby to prešlo z 30 na 50 rokov, aby nám to pomohlo. A to za dvoch základných podmienok. Stabilné žiadne nadbytky, nadbytky a štruktúrálne zmeny. Obe strany z toho budú profitovať. Grécko bude modernizované a veriteľia dostanú svoje prostriedky naspäť. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz 1,5 minúty slovo dostane pán kolega Sany. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Táto diskusia, e, pri tejto diskusii mi napadlo, že pokiaľ my, európsky poslanci, respektíve zastupcovia komisie, ideme do nejakej, išli by sme do nejakej kaviarne a položili si otázku, či bežní občania rozumejú, čo je šesťbalíček alebo dvojbalíček, čo to vlastne znamená, o čo tu ide. A táto diskusia, myslím, že trošku aj prispela k tomu, aby sa to vyjasnilo. Ďakujem kolegom. Eh, o tom, že hovorili o týchto balíkoch a ich úlohe, ktorú zohrávali. A tu sa dostávam k dôležitej otázke, ktorú chcem položiť pánu komisárovi. Čo ste urobili preto, aby dialog v spoločnosti sa mohol zlepšiť? Pretože moje podozrenie je také, že tieto opatrenia, 6 balíček a dvojbalíček majú problém, spojený s tým, že spoločnosť im nerozumie. A preto e, sa chcem spýtať, čo chcete urobiť, aby skutočný dialog v spoločnosti mohol prebiehať. Ďakujem pekne, pán Sony. Slovo dostane pani Hübner, dve minúty. Ďakujem, pán predseda, pán podpredseda Dubrovský. Chcem e, uviesť tri veci Prvá vec. Som presvedčený o tom, že samotný charakter správy hospodárskej záležitosti nás nutí, aby sme sa pozreli nad rámec 6 balíčka a 2 balíčka na ďalšie otázky, ako je otázka bankovej únie, i keď to nie je prvkom správy hospodárskych záležitostí, ale vieme, že môže priviesť stabilitu do systému, ako i ovplyvniť schopnosť uh, eh, EMU dosiahnuť výsledky. Takže keď hovoríme o hospodárskych záležitostiach a e, zlepšení, to treba uviezť do širšej perspektívy. Ďalej sú to pravidlá, e, kolegovia už sa venovali tejto témy. Myslím si, že rámec správy hospodárskych záležitostí priniesol mnohé pravidlá, ale ich úspech závisí od správnych politických volieb. A vieme, že ľudia sa pozre, pozrú na výsledok, e, keď sa pozrú na výsledok alebo vnímajú výsledky, tí nebudú rozlišovať medzi politickými voľbami na národnej úrovni a pravidlami, na ktorých sú založené. To môže samozrejme pôsobiť pochybnosti o schopnosti tohto systému a jeho demokratickej legitimite. Preto potrebujeme lepšie politiky, voľby týchto politik e, ušité na mieru a musíme veľmi opatrne hodnotiť e, a naplniť túto medzeru v legitimite. No a tá tretia moja poznámka sa týka rastu. Mám na mysli súčasnú situáciu. Každá správa hospodárskych záležitostí potrebuje silnú perspektívu rastu. Štrukturálne reformy sú dôležité, avšak rámec správy hospodárskej záležitosti neobsahuje e, mechanizmy, kon- dohody, ktoré boli navrhnuté štyrmi prezidentmi pred dvomi rokmi, tej nedávno zmizli z radaru, tak povediať, závery euroskupiny zdá, že otvárajú opäť túto tému a Dúfam, že budeme mať silný katalizátor štrukturálnych reforiem a dúfam, že komisia bude tlačiť na to, aby sa išlo týmto smerom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Hübner. 1,5 minúty slovo dostane pán Baje. Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, keď hovoríme o všetkých týchto makroekonomických dôsledkoch, Samozrejme, táto analýza musí byť eh, koherentná, súdržná. Čiže ako hodnotíme 6 balíček a dvojbalík, hovoríme o tom, že je tu veľký verejný deficit, ale nehovoríme o dopade na sociálnu situáciu, na sociálne práva a problémy spojené s chudobou, platy a podobne. To znamená, že pokiaľ ide o hodnotenie týchto dvoch balíkov, Jediný výsledok pre našich občanov je taký, že sa stretávajú s chudobou, so spochybňovaním základných pravidiel a našich výdobytkov, ako je prístup e, ku zdravotníctvu a k sociálnym výdobytkom. Pokiaľ hovoríme o verejných deficitoch, to musíme riešiť. Je však potrebné dať ľuďom istú nádej a musí to byť i sociálny balík, ktorý musí zohľadniť verejné investície, zodpovednosť a Centrálna banka poukázala na čísla, ktoré nie sú dostatočné. Zdaňovanie tiež musí byť dostatočné veľké kapitálové podniky. Ďalej otázka nezamestnanosti, ktorú musíme riešiť a minima, ktoré je potrebné stanoviť v celej Európe, bojovať proti sociálnemu a environmentálnemu eh, dumpingu. Vieme, že škrty nevždy fungovali. Zo sociálneho hľadiska sme žiaľ zlyhali. To ovplyvne celú našu stratégiu, ktorá je nedôveryhodná, tie výsledky sú nedostatočné, tie závery sú nedostatočné a musíme skutočne zmeniť celé smerovanie, aby sme konečne nastolili sociálnu spravodlivosť. Ďakujem. Príjmate, e, pán Baje, e, otázku od pána Mano. Nech sa páči. Pán Mano. Pán kolega, Súhlasím s vašim vyhlásením úplne, ale vaša strana, váš eh, predseda, eh, ako oni sa stávajú voči uplatňovaniu tohto pravidla? Ďakujem pekne, pán kolega, za túto otázku, bohužiaľ. Vždy, keď sa ujímate slova, tak kritizujete francúzských socialistov, ja som veľký socialista a vždy pracujeme v prospech Európy a nechceme odpovedať na otázky Front Národného frontu, eh, ktorý je už taký eh, náš zarytý nepriateľ. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nie každý, kto hovorí po francúzsky, je francúz. Takže slovo dostane pani kolegyňa. Komi, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán komisár, myslím, že dnešná diskusia je jednou z najdôležitejších diskusí, ktoré môžeme my ako europoslanci viesť. Práve ako europoslanci sme boli zvolení občanmi preto, aby sme zmenili situáciu. Nemá zmysel protestovať, pokiaľ nemáme návrhy, čo chceme dosiahnuť sú jasné ciele, pretože v opačnom prípade by sme nemohli naplňať mandát, ktorý nám dali Eh, občania. 25. novembra nám Svetý Otec jasne hovoril, 99,99% všetkých prítomných v tejto sále súhlasili s ním. Potrebujeme viac Európy v rovnejšej Európe, kde bude demokracia. Slovami to bolo zdieľané pre, prehláseniami eh, všetkých politických skupín, len dve sa vyslovili inak. To znamená spojiť ekonomický rast so stabilitou. Po okamihu krízy potrebujeme najprv rast, ináč sa nevymaníme z krízy. Bez rastu sa nám nepodarí dosiahnuť stabilitu. Pokiaľ však potrebujeme väčší dlh k rastu a teraz hovorím, že iba ako talianka môžem chápať, že máte rozpaky, pokiaľ ide o investície, ktoré treba urobiť. Ja chápem investície tak, že sú istým odrazovým mostíkom k efektívnemu rastu a to by vytvorilo v skutku e, pracovné miesta. Pokiaľ ide o Junckerov plán pre fiskálnu úniu, v Taliansku by sa vyriešilo mnoho problémov vzhľadom k tomu, aké máme dane. Taliani tu v Štrasburgu sa sťažujú na tak pakt stability. Keď sa však pozrieme okolo seba, častokrát zabúdame sa pozerať na seba. Skúsme zmeniť pakt stability, ktoré má, ktorý máme medzi sebou, ktorý neumožňuje starostom vynakladať prostriedky, ktoré majú, a už budem končiť. Hovorí sa o nezamestnanosti v Nemecku, kde je euro, v Anglicku, kde nie je euro. A tam mm, sú dane často nižšie ako dane, ktoré máme my. Ďakujem. Predstavujúci prerušil rečničku. Slovo dostane kolega Mavrides. 1,5 minúty. Ďakujem pekne. V prvom rade by som rád hovoril smerom k Európskej komisii, podobne ako kolegovia. V prvom rade máme spoločnú víziu nášho spoločného európskeho domu a to znamená, že životná úroveň Európanov sa bude podobať navzájom, takže hovorím o všetkých europanoch a uvedomujem si, že dlhy jedného členského štátu by nemali zaplatiť druhé členské štáty. Keď však hovoríme o ekonomickej situácii, nie je to len hra bez výťazov, je to skutočne hra, v ktorej príjmame všetci rozhodnutia, ktoré sa majú uplatňovať v členských štátoch po druhé chcem kolegom povedať, že neočakávam príliš veľa od tých, ktorí chcú vystúpiť z EÚ alebo rozbiť EÚ. Som však sklamaný z tých členov, ktorí hovoria, že máme rovnakú víziu Európy, avšak e, niektorých európskych občanov chcú odčleniť, či už je to na severe alebo na juhu. Takže v konečnom dôsledku tu máme odporúčania špecifické pre jednotlivé krajiny, ale nemáme nápravné e, opatrenia pre e, špecifické pre jednotlivé krajine. Uvediem konkrétny príklad. Máme bankovú úniu, ale nemáme jednu schému pre e, zabezpečenie, pre ochranu vkladov. Ďakujem pekne. Slovo dostane pán Fernández dve minúty. Ďakujem pekne, vážený pán komisár, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. Koordinácia a synchronizácia, ako i maximálna transparentnosť sú zásadné z hľadiska správy hospodárskych záležitostí. Prevencia je však rovnako dôležitá. Hovorí sa, že prevencia je lepšia ako liečba a pre nás Portugalcov e, to tiež znamená, Eh, že dvojbalíček a šesťbalíček si musia, zvýši, musia zvýšiť dôveryhodnosť európskych inštitúcií, aby mohli eh, identifikovať problémy a zabrániť nerovnováham a kolektívne opatrenia môžu, eh, môžu solidaritu, zvýšiť solidaritu a kopenie dlhov samozrejme povedie e, k situácii, že budúce generácie budú musieť platiť. Potrebujeme flexibilnú a inteligentnú interpretáciu týchto pravidiel. To znamená, že tvorba pracovných miest, hospodársky rast, obhajoba konkurencie, schopnosti, tie musia byť centrálne bez toho, že by sa narušila dôveryhodnosť našich záväzkov ekonomická a sociálna súdrž, súdržnosť, ako i územná e, súdržnosť predstavujú isté obavy a inteligentnejšia a flexibilnejšia interpretácia e, týchto balíčkov by mohla byť napomocná. Ďakujem pekne, pán kolega Fernández. Slovo dostane na 1,5 minúty kolega Danty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, e, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Zdá sa, že to, čo potrebujeme, je nová reforma a nová formulácia ekonomickej politiky. Som presvedčený o tom, že náš kontinent, ktorý má neistý rast, nebezpečnú defláciu a štruktúrálnu nezamestnanosť, to práve potrebuje. Plán, ktorý predstavuje Juncker, je prvým, ale nie dostatočným krokom pre zmenu smeru. K tejto zmene však musí prísť v nasledovných mesiacoch a rozhodným spôsobom musíme sa vymaniť z krízy a na to potrebujeme technické nástroje spojené s, so správou hospodárskej záležitosti. To už je možno také posledné volanie v Európe, v Európe, ktorú budujeme veľmi namáhavým spôsobom a z dôvodov krátkozratých politik môže viesť k nacionalizmu alebo zásadnému zníženiu významu. Pozrime sa na závery ktoré prijala rada. Flexibilita nemôže byť len nejakým náhradným riešením, musí to byť strategické riešenie. Je potrebné, aby členské štáty v danom období dosiahli štrukturálne reformy, by zrealizovali tieto reformy. Pri Junckerovom pláne musíme zároveň zvážiť povzbudenie k inteligentným výdavkom v členských štátoch. Nejde nám o nejakú abstraktnú flexibilitu, chceme, aby sa vynakladali prostriedky rozumným spôsobom a to je spojené s Junkrovým plánom. A ďalej je dôležité, aby sme založili naše kroky na reálnej ekonomike. Ďakujem pekne. Slovo dostane pani Paunová. Dve minúty. Ďakujem pekne, pán komisár, vážený pán predsedajúci. Pokiaľ ide o tieto legislatívne balíky, tie boli prijaté v jedinečnom prostredí Európska komisia e, prehodnotila tieto balíky a toto hodnotenie ukazuje, že nové e, roli, nové úlohy koordinácie a dohľad nad rozpočtami priniesol pozitívne výsledky, pokiaľ ide o zníženie deficitu, i keď existujú mechanizmy a neboli zatiaľ použité ako napríklad sankčný mechanizmus, stále ukazujú Eh, význam dobrých fiskálnych politík. Je dôležité, aby sme mali funkčný systém, systém, ktorý prispeje k tomu, aby sme sa vyhli chybám, ktoré sa uskutočnili v minulosti. Je to systém, ktorý eh, bude členské štáty viesť tomu, aby urobili potrebné reformy, ktorý posilní konkurencieschopnosť, zamestnanosť a rast stimuly, pokiaľ ide o, o odporúčania pre jednotlivé krajiny, sa musia posilniť. Nový rámec nám dáva príležitosť pre dostatočnú flexibilitu napríklad v vynimočných situáciách. Pokiaľ sa má zmeniť, e, tak e, jeho dôveryhodnosť sa ohrozí. Podobné štandardy sa majú prijať na to, aby sa zabezpečilo, že nové krajiny budú sa pridržiavať rovnakých kritérií ako krajiny veľké. A teda vyzývam Európsku komisiu, aby e, zagarantovala to, že členské štáty tieto pravidla budú aj naozaj e, dodržovať. Ďakujem pekne pani Pavnova. Ďalej e, pani Gil. Minúta pol. Ďakujem pekne. Áno, naozaj potrebujeme podnetne revidovať pravidla hospodárskeho riadenia v EU. Oznámenie komisie v tomto smere malým krokom, ale treba ísť ešte ďalej tie e, šetriace politiky sú neúspešné a teda celý rámec musíme pozmeniť a my ako zákonodarci by sme to mali spraviť ako prvý. Máme tu veľa nezamestnaných, máme ekonomickú stagnáciu, defláciu, vysokú mieru e, zadlženia, vysoké deficity. E, E, to všetko sú veci, ktoré e, škodia ekonomiky. Čiže mať deficit po 3% to je síce pekné, ale treba uznať, že má to aj isté náklady. A preto si myslím, že tento rámec pre hospodárske riadenie musí byť širší a zohľadňovať aj sociálne aspekty. Kľúčové otázky sú, čo robia členské štáty preto, aby bojovali proti daňovým únikom, proti chudobe, proti nezamestnanosti mladých, ako posilňujú vzdelávacie príležitosti. Toto všetko sú kritéria, ktoré by tiež mali byť e, dôležité. Nie iba dlh, nie iba deficit. A tieto e, naše ekonomiky sú navzájom prepojené, takže uznávam, že je tu potreba dobre riadiť naše hospodárstva. Ale investície treba vnímať flexibilným spôsobom. spôsobom. Reforma Sixpacku, Tupaku bude dôležitým testom, e, ktorý ukáže, že e, Európa vníma našich občanov vážne, že berie seriózne a a ja chcem poprosiť pána Dobrovského sa, aby zabezpečil, že e, komisia nebude iba nejakým účtovníkom, ale bude robiť viac. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Ďalej dve minúty, pani kolegyňa Tomič. Hvala lepa, hvala lepa za besedo. Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyňa, kolegovia, Súhlasím so stano- e, s konštatovaním Európskej komisie všetkých tých, ktorí hovoria, že za posledné roky hospodárske riadenie sa dostalo do slepej uličky a oba balíky opatrení ponúkajú cestu z tejto situácie von. Či to naozaj e, bol úspešný projekt zatiaľ nevieme posúdiť. Všetky e, výhrady, ktoré máme, pri všetkých týchto výhradách môžeme povedať, že prehlbená rozpočtová kontrola je primeraná a náliehavá. E, Vlády jednotlivých štátov sa príliš často správajú neracionálne. Takže v kontexte e, toho nejakého súhlasu s voličmi je dobré, že v súvislosti s makroekonomickou e, rovnovahou sa rozširuje kontrola a že sa zohľadňuje aj sociálne hľadisko. Komisia hovorí, že realizovala 42 prehlbených kontrol a skonštatovala 5 e, prípadov nezrovnalosti, avšak neprijala žiadne opatrenia. Čiže narážame na novú otázku. Sú sľuby jednotlivých vlád dostatočné, alebo uh, príliš dôveruje komisia vládám a preveruje obsah sľúbených opatrení príliš málo e, a realizáciu týchto opatrení. Najmä čo sa týka môjho štátu, e, Slovenska, môžem e, na základe tabuľky v prílohe skonštatovať, že komisia skôr verí tým sľubom. Komisia by mala venovať väčšiu pozornosť obsahovému preskúmaniu jednotlivých opatrení. A druhé, čo je dôležité, komisia musí vo všetkých prípadoch a rečnička bola prerušená. E, nasleduje na jednu minútu kolega Ludvíkson, nech sa páči. Je dôležité, aby sme veľmi podrobne analyzovali Sixpack a Tupac, e, ako to teraz fungovali. Je ťažké e, korektne zhodnotiť to po takomto krátkom čase a tieto nové pravidla, ktoré sa majú v zásade na, uplatňovať v kríze. Myslím si, že je to v zásade dobrý balík a v zásade by to malo e, ostať zachované, ale pokiaľ idú, ide o tieto pravidlá, niektoré by možno bolo potrebné prispôsobiť, je teda vhodné e, podrobne sa pozrieť na to, ako sa ten balík naozaj uplatňuje. Je tam určite potenciál na zmenu, mal by byť flexibilný a inteligentný tento rámec, avšak možno sa neuplatňuje dosť inteligentne a flexibilne. Uplatnenie e, je také jednočiare a možno ideologicky podpavené takže môže to mať skôr negatívny dopad na ekonomický vývoj. Všetky možnosti, ktoré nám pravidla poskytujú, treba e, zvážiť a uplatňovať. E, mali by sme mať funkčný plán na sanovanie financií, rozpočtu a tak ďalej. Je potrebné investovať do krajín, kde e, sú takéto nedostatky E, čiže nejde o to, že by bol zlý ten právny rámec, ale ide o jeho uplatnenie správne. Ďakujem. Ďakujem kolega Ludvíkson. A teraz e, voľná rozpráva KHDI. Musím vám oznámiť, že mám viac než dvakrát toľko prihlásených, než máme k dispozícii času, takže musel som zoznam skrátiť a začne pán kolega Bogovič. Hvala lepa. E, gospodárska in fiskálna... Ďakujem pekne. Hospodárska a fiskálna únia je dôležitá tak pre veľké ako aj malé krajiny. Euro je jeden z najdôležitejších, jedno z najdôležitejších hybných síl, najmä pre malé exportné ekonomiky, ako je Slovinsko. Podporujem pravidla, ktoré sú prísne a ktoré platia pre malé aj veľké štáty. Vzhľadom na zmenené e, podmienky, zmenenú situáciu v dôsledku hospodárskej krízy sa teším z nového balíka pána Junkera, ktorý umožňuje, aby sme s efektívnymi opatreniami vytvorili e, nové pracovné miesta, zabezpečili aj sociálny štát a hospodárskú obnovu. preto som presvedčený, že aj pri týchto reformách tie e, kontroly v členských štátoch musia byť veľmi dôsledné, dôkladné a treba dbať o to, aby sa tie reformy aj zrealizovali a aby sa uplatňovali dlhodobo. Tieto reformy sú uh, pre e, štáty samotné dôležité, nielen pre EÚ. Ďakujem, pán kolega Bogovič a nasleduje pán kolega Pierinský. Uvažajme, gospodin Dombrovskis. Vy... Vážený pán Dombrovskis, zdá sa, že ste zabudli na prvú vetu svojej vlastnej správy. Tam sa uvádza, že účel nového mechanizmu je posilniť eh, hospodárske riadenie tak, aby sa dosiahla stabilná súdržnosť, ekonomický rast a stabilné pracovné miesta. Okrem toho kľúčovým aspektom tejto revízie je rozsah, do ktorého tieto nové pravidla prispeli k udržateľnému zblíženiu hospodárskeho rozvoja členských štátov. Vo svojom stručnom úvode ste nespomenuli žiadne údaje, žiadne čísla, ktoré by dokazovali, že sa blížime k dosiahnutiu týchto cieľov. Mohli by ste zareagovať na túto konkrétnu otázku tu a teraz? Ďakujem pekne. Ďakujem, pán kolega Pirinský, pán kolega Marias. Ďakujem pekne, pán predseda. Z rozpravy dnes predpoludním je jasné, že je tu veľký demokratický deficit, čo sa týka hospodárskeho riadenia. A myslím si, že to je úplne bez pochyby, je tu potrebná demokratická legitimita a nie je možné nanúcovať hospodárskú politiku členským štátom, nie je možné nanúcovať hospodárskú politiku národným vládám alebo národným parlamentom. Junckerová komisia e, robí presne toto. Máme tu memorandum, máme tu program a jednoducho sa, to, sa nám to nanúcuje. Je veľmi zaujímavé e, sledovať komisára si ho Vidíme porušenia ustanovení zmluvy, pretože v zmysle zmluvy komisári majú byť neutrálni. A my vám ukážeme červenú kartu a vyšleme ten odkaz, ktorý si zaslúžite. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán kolega Maria Nasleduje pán kolega Glezos. Ďakujem pekne, pán predseda. také staré príslove vo väčšine krajín hovorí, že Vajatali hory porodili myš a myslím si, že presne o tomto tu ide. O, tomto, o toto tu ide. Myslím si, že e, so všetkými tými novými pravidlami vlastne mm, budú e, naďalej pretavovať chudoba, hlad, e, bude tu naďalej vlna samovrážd a dlhy sa zhoršujú, nezlepšujú. Prečo? Pretože ľudia sú obetovaní na altár, na oltár e, peňazí. To sú tie merateľné veci a, to, to, to, a ľudia sú nejak mimo. Takže to, čo e, e, muži a ženy vyprodukujú v pote tváre, to akoby nemá hodnotu a neboli Mm, bolo by dobre inak mm, zorganizovať trhy práce, aby sme sa neocitali v tejto situácii. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán kolega Glezos. Pani kolegyňa Maletič. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som privítať pána Dombrovsky sa zablahovať mu k jeho správe. Súhlasím s tým, čo, na čo poukázali kolegovia, že pravidla sú dôležité, pretože poukazujú na systemický, strategický a koordinovaný prístup k dobrému hospodárskému riadeniu. A čo je ešte dôležitejšie, je nechať priestor členským krajinám, aby si našli svoje e, vlastné najlepšie riešenia pre inteligentnú fiskálnu konsolidáciu, reformy a investície. Nie je nejaké e, riešenie, ktoré by sa dalo prekopírovať a uplatniť e, kdekoľvek inde. Pokiaľ je tu ten európsky semester, môžu si členské štáty vymieňať svoje skúsenosti, poučiť sa z najlepších praktík a rovnako dôležité je pracovať na e, E, ústavných reformách na úrovni EÚ, čiže treba posilniť spoločný trh, treba vytvoriť bankovú úniu, jednotný digitálny trh a novú koheznú politiku. Tieto reformy sú dôležité, aby vznikla konkurencieschopná, kreatívna, inovatívna Európa, Európa rastu a silnej ekonomiky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Maletič. A na záver rozpravy pani Rozier. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predsedajúci. Ľahko sa poukazuje na obetného baránka, ale je to vlastne intelektuálna lenivosť a situácia v EÚ je taká, že niektoré krajiny nemajú možnosť. Sme v deflačnej špirále, ktorá e, nás odniesie nezávislo od národnosti, tak Nemá význam e, hádzať invektívy, e, že nie sú demokratické pravidla. Musíme začať so skutočným ekonomickým riadením, ktoré by nám malo pripomenúť, že mali by sme stále byť projektom spolupráce v prospech občanov a nie na ich úkor. A to vyžaduje revíziu súčasných pravidel a to očakávame od komisie. Frau Kolleg. Ďakujem pekne pani kolegyňa Rozier. A týmto je voľná rozpráva každý aj uzatvorená. A na záver e, rozpravy dávam slovo pánovi komisárovi Dombrovskisovi. Nech sa páči. Uh, you, Chair, uh, Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, chcem sa poďakovať e, všetkým kolegom za túto zaujímavú rozpravu. Ako som už e, povedal na začiatku, myslím si, že e, treba pokračovať tej e, revízii, e, treba pokračovať v tom dialógu so všetkými partnermi vrátane Európskeho parlamentu, ktorý je našim kľúčovým partnerom. Ja som si veľmi pozorne zapísal tie pripomienky, ktoré tu zazneli. Aspoň viem, aké sú silné aj slabé stránky rámca hospodárskeho riadenia. Teším sa na tú prácu, ktorú vykoná pani Veres a tie nevy spravodajcovia, pokiaľ ide o prípravu ich vlastne iniciatívnych, iniciatívnej správy. E, kolegovia tu e, spomenuli aj ďalšie témy, ktoré ale podľa mňa nie celkom spadajú pod e, revíziu Sixpacku a Tupeku, ale aj tak sa k tomu chcem vyjadriť. Pretože spomínalo sa to ako najlepšie, spomínalo sa to ako najlepšie využívajte flexibilitu pri pakte rastu stability ako dobre viete, komisia pripravuje detaľnejšie usmernenia, pokiaľ ide o používanie alebo najlepšie používanie flexibility v prípadne paktu rastu a stability. Takže budeme sa tejto téme venovať a vlastne už sa venujeme a tento dokument vlastne začiatkom budúceho roku aj predstavíme. Pozrieme sa tam na viaceré témy, vrátanie viacerých tém, ktoré súvisia s napríklad s ohľadňovaním ekonomického cyklu, e, veci, ktoré sa týkajú e, investícií, štrukturálnych reforiem, ale myslím, že sa oplatí zdôrazniť, že my tento dokument pripravíme v rámci existujúceho paktu rastu a stability. Potom konkrétne, pokiaľ ide o otázku hm, pristupovania k investíciám e, v súvislosti s tým Európskym investičným fondom, tak e, to už komisia pri predstavení toho investičného plánu e, spomenula, že takéto investície sa budú vnímať pozitívnym spôsobom. Podobne ako iné náklady, samozrejme zaratávajú sa do deficitu a do dlhu, ale toto sú záležitosti, ktoré by nespustili tie špecifické postupy v rámci e, paktu rastu a stability, pokiaľ členský štát prekročí strop e, tých e, postupov pokiaľ ide o objem, ktorý nie je väčší ako ich príspevok do tohto fondu. Čiže takýmto spôsobom to budeme pozitívnym e, nejakým prístupom ošetrovať. A samozrejme, celá táto téma ešte zďaleka nie je uzavretá. Teším sa, že budeme spolupracovať aj s vami, aj s ďalšími aktérmi na bližších týždňoch a mesiacoch v takom konštruktívnom duchu. Ďakujem pekne, pán komisár. Tým pádom túto tému uzatvárame a dáme si teraz prestávku do 12. keď bude hlasovanie.